začali e, naše dnešné rokovanie. Uh, Jednoznačne to nefunguje. Dobre, vítajte. Prajem všetkým príjemný dobrý deň a prajem všetkým šťastný nový rok. Vítajte, dúfam, že všetci a predovšetkým sekretariat a poradcovi, asistenti, všetci ste si odpočinuli počas Vianočných sviatkov a vítajte na prvom zasadnutí nášho výboru v roku 2016. Hovorím o tom preto, lebo 2016 bude asi náročný rok pre náš výbor. Máme pred sebou množstvo práce. Chcem vám oznámiť zmeny návrhu programu Informácia o uh, reforme copyrightu bude v rámci bodu 4, čiže to pôjde za chvíľku. Komisárka Viera Jourova nám predstaví dva legislatívne návrhy o digitálnych zmluvách v spoločnej diskusii v rámci bodov 8 a 9, čiže príde neskôr medzi nás dnes do poludnia a Perry bol menovaný na DG Connect zástupca generálneho riaditeľa, ktorý predstaví e, návrh na prenositeľnosť v rámci bodu 10 a ak nemá nikto e, nič e, do nejaké zmeny alebo niečo nové, tak poprosím o schválenie programu. Ďakujem. Takže poďme teraz schváliť zápisnicu z rokovaní medzi 7. a 10. decembrom. Tá 10. decembra bola odložená, čiže iba zápisnicu zo 7. Dobre. A poprosím teraz, aby sme prešli na aktuálne informácie o trialógoch a podujatiach. Bod 4. E, copyright a duševné práva. Výbor zasadol 16. decembra a dozvieme sa, čo sa tam dialo. Ďakujem, Katlina, šťastný nový rok. Ďakujem pekne, pani predsednička. Stretnutie v Štrásburgu tesne pred Vianocami bolo príležitosťou. Eh, by komisia predložila dva návrhy. Jedno o prenositeľnosti a druhé o stratégii ochrane mm, autorských práv, copyright. Eh, mnohí z vás si uvedomujete, že e, tu boli problémy s e, charitatívnymi organizáciami a e, problémy Európskej únie, kde iba 5 kníh v podstate sú v priateľnom formáte pre slabozrakých. Bola to zaujímavá téma, pretože komisia komisia jasne sa vyjadrila, ospravedlnila do určitej miery za to, že to trvalo príliš dlho riešiť túto veľmi dôležitú tému a je to niečo, čo jednoducho musíme mať stále na pamäti, pretože tá situácia je neudržateľná, aby naši ľudia, e, ktorí sú slebí a slapozraky, nemali prístup k literatúre a musíme hľadať riešenie. Takisto tu bola prezentácia o copyrighte myslím, že Google a YouTube e, táto téma, bola to užitočná diskusia. Pracovná skupina pre copyright bude pokračovať. Pracovný program e, na tento rok nemám, ale keď ho budem mať, tak e, vám ho kolegovia dám. Myslím si, že do budúcna otázka copyrightu a prepojenie s prácou tohto výboru sú životne dôležité. Vidíme tu rôzne prepojenia a budeme všade, kde sa dá spolupracovať s kolegami z ostatných výborov, takže dúfam, že to bolo užitočné. Ďakujem aj za príležitosť poinformovať vás o tom, čo sa dialo na rôznych pracovných skupinách e, a prilákať nových kolegov a ich záujem o tieto témy. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne. Súvisí to rovnako aj s otázkou e, dostupnosti, o ktorej budeme hovoriť e, E, budeme snáď mať trialog o dostupnosti webu. Takže mnohé veci sú prepojené e, e, s tým, ako chceme viac prístupniť písomné texty a digitálne médiá. Boli tu oznámenia predsedu, ktoré som zabudla, takže trošku prehodím slovo poradie. Chcela by som vás informovať o tom, že na online vo všetkých jazykoch je k dispozícii, ako, kopia prezentácie Európskej komisie o hlavných témach, o ktorých hovorili poslanci na zasadnutí 7. decembra. Takže to nájdete ako poslanci na webovskej stránke. Chcem pripomenúť, že toto stretnutie je webovo vysielané na webe a naozaj sa so mnou spojili mnohí ľudia, ktorí 7. decembra sledovali našu diskusiu, čiže naozaj je dobré, že naše rokovania sú vo vysielaní cez internet a takisto aj všetky dokumenty v rámci e-meeting sú k dispozícii na našej webovskej stránke. Ak chce niekto hovoriť o dostupnosti vlastných webovských stránok, ako by sa dala zlepšiť ich dostupnosť, sekretariat stále zvažuje a zlepšuje našu prezentáciu dokladov a je hrdý na to, že sme v popredí, že sme vždycky lepší, alebo teda vpred a ďalej ako ostatní, takže sa môžete na ňo spojiť. Chcela by som vás upozorniť na e, výberové konanie. Je tu žiadosť o kvalitné, moderné, aktuálne informácie. IMKO je podporované politickým výborom a nezávislými expertmi z univerzitných think tankov, konzultačných firiem a ostatnými. A chceme najať expertov na najbližšie 4 roky, preto sme zverejnili e, v podstate výzvu na ponuky pre odborníkov na tému vnútorný trh, digitálny jednotný trh, verejné obstarávanie, colná únia, a politika ochrany spotrebiteľa a uvítali by sme, keby akákoľvek univerzita, nezávislé think tank združenia špecializované na tieto oblasti, ak by zareagovali na našu výzvu, určite budeme mať e, široký záber rôznych odborníkov a teraz táto výzva pre ponuky je dostupná na webovskej stránke IMCO. Ak má niekto nejaké návrhy, vie si predstaviť potenciálne, ktorá univerzita alebo nejakí odborníci v tejto oblasti by mohli mať záujem, tak e, ich upriamte týchto ľudí na informácie, ktoré môžu nájsť na našej webovskej stránke. Prechádzame teraz k trom hlasovaním, hlasovaniam a je tu ešte oznámenie k tejto téme? Áno, presne. Ďakujem pekne, pani predsednička. Pani predsednička, vítam, že nás o tom informuje, informujete, že máme tento konkurs na odborníkov pre rôzne e, odborné oblasti podľa potrieb ale myslím, že hovorím za mnohých kolegov, keď poviem, že tento postup je úplne nevhodný a že v niektorých preto, keď niekedy potrebujeme rýchlo získať odborné informácie. Veľmi často sme už o tom hovorili s riaditeľstvom B. Veľmi často totiž potrebujeme rýchlo informácie, a potom sme museli uplatniť postup, ktorý nám nedodal tie potrebné informácie v kvalite, ktorú by sme potrebovali. A preto ja beriem na vedomu, že to dnes nemôžeme zmeniť, ale chcem o tom hovoriť, pretože som presvedčený, že tu je niekto v miestnosti, ktorý vie o tom, že je takýto problém a možno nám pomôže nájsť lepšie riešenie. Pro, problém je v tom, že to musí byť verejné obstarávanie, ale pritom nevieme, aké technické úlohy zadáme. A to znamená, že veľmi často sa potom uchádzajú aj inštitúcie, ktoré nie sú naozaj vhodné na to, aby spracovali naše zadania. A bola by to škoda, pretože na to vydávame veľa peňazí. Ďakujem. Madame Gepard. Pani Gepard. A ja chcem toto podporiť, áno. V minulosti sme pričasto dostali štúdie, ktoré neobsahovali tie informácie, ktoré by sme potrebovali, len preto, že niekto bol lacnejší ako druhý a preto získal zákazku a kvalita nezohláva žiadnu úlohu pri výbere týchto tímov a naozaj sa musíme nad tým zamyslieť, ako to dokážeme zmeniť, lebo takto sa nedá ďalej pracovať. Takže navrhnem, aby sme o tom diskutovali s koordinátormi na stretnutí s koordinátormi a ako sa dá zabezpečiť to, aby sme naozaj najímali skutočných odborníkov v tých časových lehotách, ktoré nám budú vyhovovať a aby sme dostali odpovede na naše otázky. To je veľmi užitočný návrh. Avšak chcela by som upozorniť na to, že ja som mala veľmi dobré skúsenosti, keď som položila otázku Ehm, naše vlastné parlamentné ehm, centrum výskumu počas Vianoc. Dostali sme konkrétne návrhy toho, aké k určitým správam v rámci legislatívneho procesu, ktoré ja zvažujem, takže mohli by sme využiť aj naše vlastné systémy, výskumné centra našich ehm, parlamentov, ktorí nás vedia, upozorní už na eventuálne existujúce odborné správy, aby sme nerobili veci duplicitne, ale hovoríme o tom na zasadnutí koordinátorov a možno potom predložíme nejaké návrhy. Teraz poďme hlasovať o troch správach. Eh, je to jedno hlasovanie. Prvý je návrh smernice o dostupnosti webovských stránok verejných orgánov chce Dita vyjadriť, alebo poďme rovno hlasovať? Ďakujem pekne, pani predsednička, prajem všetkým šťastný nový rok. Som veľmi rada, že prvá téma, o ktorej budeme hlasovať, je digitálnou témou a je to o dostupnosti webovských stránok. Všetci sa zhodneme na tom, že dostupnosť webovských stránok pre všetkých občanov je dôležitá pre úspech digitálneho jednotného trhu. E, dostávame sa stále viac do svetu obchodovania, štátnej správy, zdravotníctva na internete a je potrebné, aby sa všetci toho mohli zúčastniť upresňovať a nemohli by sme vytvárať ďalšie prekažky pre našich občanov. Takže e, sa teším na spoluprácu s tieňovými. Dúfam, že sa nám podarí dotiahnuť túto problematiku dokonca ešte počas holandského predsedníctva. Určite sa budeme vedieť dohodnúť, pretože to je oblasť, v ktorej obe strany musia rozumieť tomu, že keď odvedieme prácu teraz, v budúcnosti to bude znamenať menej nákladov a menej starosti ako pre štátnu správu či verejnú správu, tak aj pre občanov. Ďakujem pekne. Takže chcem vám len pripomenúť, že záverečná správa bola schválená parlamentom na plenárke 26. februára 2014 a táto správa bola na základe mandátu EP a teraz hlasujeme o tom, či by sme mali otvoriť interinstitucionálne rokovanie a dať rokovaciemu týmu mandát začať trialóg. Eh, hlasujeme elektronicky. Um, there's one ECR member too many. Uh, jeden hlas za ECR je navyše. Jeden za ECR, ak by sa vzdal hlasovania. Jeden z náhradníkov, dobre, ďakujem. Dobre, takže prešlo to 32 hlasmi za dva proti, takže rokovací tým má mandát. Druhé hlasovanie o rokovaní Európskeho parlamentu a rade o schválení e, dohľadu nad trhom dvoj, eh, jednoosových dvojosových vozidiel a e, ochrana životného prostredia a testovanie Eh, týchto vozidiel. Chce sa niekto vyjadriť k tejto téme? Takže môžeme hlasovať. Okay, close the vote. Thank you very much. Okay. The, thank you, and that's passed by 30. Ďakujem, takže to prešlo 32 ku 2 a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 to Article 1, brackets, 6b, close brackets. And if I can just Ak môžem teda vysvetliť, ide tu o to, aby bolo jasné, že poskytovateľia digitálnych služieb budú mať jeden súbor pravidel platný v celých 28 členských štátov, čo je tá kľúčová úloha tohto výboru, keď hovoríme o rozsahu pôsobnosti Takže budeme teraz hlasovať o tomto štvorstupcovom dokumente. Ešte spravodajca by chcel slovo. Šva, dám slovo šva, Andreasovi Švábovi. Ďakujem. Z obsahového hľadiska niečo dodať, ale chcem využiť túto situáciu pred formálnym hlasovaním, aby som sa poďakoval všetkým tieňovým spravodajcom za ich vysokú mieru zaangažovanosti. Platí to pre kolegu Dante, aj pre teba, Vicky, ale týka sa to aj spolupracovníkov poslanca a sekretariatu, ktorí ešte tesne pred Vianocami museli naozaj pracovať zo všetkých síl. Takže týka sa to všetkých, ktorí pracovali na tom, aby sme mali text pokope. Myslím si, že bez takéhoto vypetia by sa nám to nepodarilo nakoniec takto stihnúť ešte za luxemburského predsedníctva a schváliť. Preto všetkým ďakujem a dodatočne prajem všetkým ešte šťastlivý nový rok. Ďakujem veľmi pekne, súhlasím. A keď môžem, tak som sa chcel tiež poďakovať luxemburskému predsedníctvu za to, že sme to stihli do tej druhej hodiny ráno a že sme dokončili túto veľmi dôležitú technickú prácu. A treba poďakovať aj predchádzajúcim predsedníctvom, ktorí pripravili túto dobrú pôdu. Ďakujem aj sekretariatu. Takže poďme teraz hlasovať. one too many now. Okay, this one I... Takže ešte e, sa mi zdá, že nás troška priveľa. Okay, that's... Dobre, takže prešlo to 34 hlasmi proti dvom. Gratulujem. Gratulujem najmä spravodajcovi v tomto týme za dobre odvedenú prácu, ktorá trvala mnoho mesiacov. Um, so, this is, um, welcome to... Vítam pani komisárku Jurovu. ďakujem, že ste znovu prišli do nášho výboru. Je to veľmi dôležité stretnutie. Je to e, výbor pre vnútorný trh a spotrebiteľské otázky. My sme to miesto, kde majú spotrebitelia prioritu v tomto parlamente. Spotrebiteľské záležitosti a vnútorný trh je náš mandát a vždy je pre mňa veľkou e, radosťou a výzvou vymieňať si názory s komisárom zodpovedným za to isté portfólio. Takže my sme boli práve ten výbor, ktorý navrhol komisii, že treba mať aj hlas za spotrebiteľské záujmy a komisára, ktorý bude e, zodpovedať za spotrebiteľské otázky. Chcem to povedať veľmi jasne, pretože budeme mať teraz dialog o legislatívnych návrhoch, o určitých e, aspektoch poskytovania digitálneho obsahu a e, predaju, predaja na diálku a v tých, máme teda takéto legislatívne návrhy komisie a práve tieto sa zaoberajú aj spotrebiteľskými zmluvami a nie podnikateľskými e, zmluvami. Čiže hovoríme stále o spotrebiteľských e, zmluvách. Spravodajci a tieňoví spravodajci zatiaľ nie sú určení. Prebieha diskusia o tom, e, aké bude, aká bude pôsobnosť našho výboru v týchto otázkach a podobne. Takže dovolte, aby som najprv dala slovo komisárke pre spravodlivosť spotrebiteľov a rodovú politiku pani Jourovej. Dobré ráno, pani predsednička, dámy a páni, vážení poslanci. Ďakujem za túto príležitosť prihovoriť sa vám osobne a predložiť a vysvetliť vám náš nový návrh týkajúci sa digitálnych služieb zmluvy o poskytovaní digitálneho obsahu, predajú tovary online a podobne. Ja samozrejme chápem, že vy si sami organizujete svoju prácu a rozdelujete zodpovednosť za obsah návrhov, z komisie a ja som pripravená ísť všade tam, kde sa bude tento návrh preberať. A e, samozrejme v, tejto, v týchto návrhoch je hlavná je aj zameranie na spotrebiteľov, na zmluvné právo, to je tiež súčasť môjho portfólia. A dovolte, aby som vás informovala o tom, ako sme organizovali prácu na komisii. Mali sme šesť útvarov, ktoré na tom pracovali, je to totiž prierezová téma a vychádzali sme z veľmi úzkej spolupráce medzi kolegami, ktorí sa zaoberajú s mluvným právom, spotrebiteľskými politikami a v rade to bude e, predmetom rokovania Rady pre spravodlivosť, teda ministrov spravodlivosti. To preto, aby ste mali tú celkovú predstavu o tom, ako inštitúcie a konkrétne útvary budú zapojené do práci na, tomto, na tejto problematike, ale samozrejme u vás si to vyriešite po svojom. A teraz dovolte, aby som stručne prešla tým, aké sú obsahy týchto navrhovaných smerníc, aký je ich účel, aké je ich vzájomné prepojenie a ďalšie aspekty. Tieto dve e, smernice o digitálnom obsahu a o E, predaji online a inými formami na diálku sú prvé konkrétne výsledky stratégie jednotného digitálneho trhu. Ako viete, to je iniciatíva Junckerovej komisie. Cieľom je odstrániť prekážky, ktoré bránia súčasnosti podnikateľom a občanom naozaj využiť výhody skutočného jednotného trhu. Konkrétne údaje o cezhraničnom online obchode sú príliš nízke v porovnaní s potenciálom, ktorý to má a aký je aj v ostatných častiach sveta. Zistili sme pri posúdení, že rozdiely E, medzi zmluvami sú jednou z príčin, ktoré bránia podnikateľom a spotrebiteľom vydať sa na cestu cez hranice. Pokiaľ ide o predaj tovarov cez online, máme 28 rôznych zákonných úprav spotrebiteľských zmluv a nemáme žiadnu ochranu spotrebiteľa, pokiaľ ide o efektívny e, digitálny obsah. Toto vytváráva fragmentované prostredie, neistotu a nižšiu konkurencieschopnosť. Náš návrh sleduje dva ciele. Chceme poskytnúť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov, aby sme posilnili ich dôveru a vytvorili podnikateľské priateľské prostredie. Na základe skúseností z minulosti a po rozsiahlých konzultáciách sme prišli k záveru, že treba harmonizovať základné pravidlá zmluvného práva. To je najlepšia cesta, ako dosiahnuť lepšie výsledky. A súčasne potrebujeme rovnováhu medzi záujmami spotrebiteľov a obchodníkov. Spotrebitelia by mali mať osoch z vysokej úrovne ochrany práv spotrebiteľa a podnikatelia by nemali byť neprimerane zaťažení do takej miery, že by sa rozhodli e, neposkytovať tovar a digitálny obsah cez hranične. Podľa pravidiel navrhovanej smernici spotrebitelia budú môcť kupovať online a pristupovať k digitálnemu obsahu v ostatných európskych členských štátoch tak ľahko a bezpečne s takou dôverou, ako to robia u seba doma. Pokiaľ ide o digitálny obsah, tento návrh predstavuje veľký krok vpred z hľadiska ochrany spotrebiteľa Spotrebitelia budú mať rovnaké práva, keď budú pristupovať k rôznym typom digitálneho obsahu, či sú to e-knihy, software, sociálne médiá, filmy vysielané cez internet alebo online archivovanie obrázkov. Poskytovateľ bude zodpovedný za defektný digitálny obsah a spotrebitelia budú môcť žiadať o vyriešenie problému alebo zníženie ceny alebo refundáciu nebude existovať žiadne lehoty na zodpovednosť poskytovateľa za vávady, pretože digitálny obsah na rozdiel od tovaru sa neopotrebúva. Pri digitálnom obsahu, ak je digitálny obsah závadný, nie je to na e, vecov spotrebiteľa dokázať, či, či závada existovala v čase dodávky e, zmena dôkazného brenmena je veľmi dôležitá, pretože je veľmi ťažké, ak vôbec možné, aby spotrebitelia dokázali príčinu problému v prípade digitálneho obsahu. A okrem toho, táto zmena, tento presun dôkazného bremena nie je ohraničený nejakou lehotou. Návrh taktiež uvažuje o nových právach pre spotrebiteľov najmä pri dlhodobých zmluvách ľahšia výmena poskytovateľov a možnosť ukončiť predplatné, ak poskytovateľ urobí nejaké významné zmeny v digitálnom obsahu a podobne. A na záver, jedna z naj, jeden z najdôležitejších výsledkov tohto návrhu z hľadiska ochrany spotrebiteľa je, že tieto pravidlá budú platiť nielen vtedy, keď dostane zákazník digitálny obsah pri platbe peniazmi, ale aj vtedy, ak je obsah poskytovaný za výmenu za údaje spotrebiteľa, ako výmena za údaje spotrebiteľa. Toľko stručne k opisu toho hlavného účelu a očakávaných výsledkov tejto prvej smernice, smernici o zmluvných podmienkach pri nákupe digitálneho obsahu. A teraz dovolte, aby som sa venovala situácii pri hmotnom tovare. Návrh vyplňa medzeru a zvyšuje úroveň ochrany spotrebiteľa v zásadných otázkach. V súčasnej smernici o predaji a zárukách aj tu sa navrhuje zachovať systém hierarchie opravných prostriedkov, keďže sa ukázal ako veľmi vhodný v praxi a uznáva sa, alebo aj spotrebitelia ho akceptujú. V súčasnej smernici o predaji a zárukách sa, po pol, sa v období pol roka po dodaní situácia mení tak, že spotrebiteľ musí dokázať, že zavada existovala v čase doda- dodania. Len tri členské štáty majú dlhšie obdobie na zmenu dôkazného bremena. Teraz sa toto obdobie rozširuje na dva roky v EÚ a tým sa zosúľaďuje úroveň ochrany spotrebiteľa na úrovni EÚ a členských štátov. E, takto sa posilňuje úroveň ochrany spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch. Okrem toho, spotrebitelia už nebudú musieť oznamovať obchodníkovi závadu v rámci určitej lehoty, tak ako to momentálne platí vo viacerých členských štátoch EÚ. Toto sú len príklady všeobecného prístupu k tomuto návrhu. Tento návrh zvyšuje úroveň ochrany spotrebiteľa a zlepšuje situáciu európskych spotrebiteľov, keď nakupujú online. Tieto návrhy, sme presvedčení, vytvárajú správnu rovnováhu a budú pri, významným prínosom pre spotrebiteľov, podnikateľov a celú EÚ. Chcela by som ešte povedať jednu vec, ktorá sa týka obav mnohých z vás, a to je, E, e, rozdielne pravidlá pre predaj online a offline. Chcem vás ubezpečiť, že takéto stále rozlišovanie pravidiel pre tieto dve oblasti nepredstavuje cieľ práce tejto komisie. Ja som navrhovala zmeny pre pravidlá online pod záštitou Európskeho jednotného digitálneho trhu, lebo si to doba žiada a potrebujeme podporiť veľkú prioritu digitálneho jednotného trhu a nechceme strácať čas. Ale súčasne som zrychlila práce aj na e, kontrole refitu e, a na refite e, spotrebiteľského aky, aby sme dosiahli zosúladenie alebo aby sme upravili pravidlá offline Dostali ste od mojich e, odborov určitý prehľad cieľov, ako aj podrobný plán. To sme vám postupili 8. januára. Tam sú uvedené ciele, rozsah a proces, ktorý bude komisia sledovať. Aby sme doplnili tieto existujúce informácie, moji pracovníci čoskoro spustia niekoľko štúdí o zbere údajov, ktoré by zosúladili pravidlá predaja na diálku, ako aj osobných nedohodnutých zmluv. Toto plánujeme na leto tento rok a budem vás informovať o tom, čo sme zistili v rámci tohto prieskumu, aké máme závery pri kontrole refitu sa budeme zaoberať nielen tým, ako fungovala existujúca legislatíva pre úrady predávajúcich obchodníkov a spotrebiteľov, ale aj o tom, aká je potreba ďalšieho prehodnotenia. Ďakujem za vašu pozornosť a som pripravená teraz odpovedať na vaše otázky. My ešte nevieme, koľko tieňových bude vymenovaných, ako som povedala, ale dáme si teraz prvé kolo koordinátorov a e, predsedov, takže najprv Andreas a potom e, zozna, podľa zoznamu rečníkov. Andreas, ďakujem Vicky, ďakujem pani komisárka za prezentovanie vašich návrhov, o ktorých sme už e, určite aj predtým diskutovali. Dovolte, aby som začala tým, že vám zaželám šťastlivý nový rok a po dlhej e, diskusii o bezpečnom prístave. iste nás zaujíma, ako to tam vyzerá. A iste chcete teraz s plným nadšením, nasadením pracovať na ochrane spotrebiteľov v tomto výbore. Tešíme sa. Myslím, že sa vám už podarilo hovoriť o spotrebiteľoch tak často, ako sme to očakávali. A spomínali ste tu už aj tú činnosť REFIT. Takže nemusím vám zopakovať, že som troska E, znepokojení tým rozdelením medzi offline a online. Vítam návrh, ktorý zohľadňuje to, že údaje sa stávajú teraz veľkou ceninou, hodnotou, niekedy často väčšou ako peniaze pri kontraktoch online. A vy ste sa vyhli tomu, aby to bolo v, zá, v, v z návrhu tak, aby to bolo e, e, nesprávne pochopené pretože len keď sa ľudia pripoja na internet, len vtedy sa tie údaje stávajú komoditou. Takže je to veľmi dobré, ako to navrhujete, lebo tam je navrhnutá aj e, možnosť za, zablokovania, ak si podniky neželajú takéto údaje sprístupniť. Ak by som mohol ešte niečo doplniť, toto nie je prvýkrát, kedy komisia prichádza do tohto výboru po prvýkrát, ako harmonizovať zákony o ochrane spotrebiteľa. E, pracoval na, tom, na tomto už zo sekretariatu od roku 2009, ale myslím si, že je to veľmi komplexná úloha, ktorá by mala spojiť, člen, spojiť členské štáty. A myslím si, že aj EPP vám pomôže e, čo najviac dosiahnuť tento cieľ, ale myslím si, že mali by sme sa pripraviť naozaj na veľmi ťažkú prácu mali by sme mať naozaj jeden dobrý dlhodobý cieľ, aby online a offline sa zharmonizovali. To je v podstate ten, to, to, to, to svetelko na konci tunela v tom ma chceme podporiť. Predsednička, viem, že Anna Maria musí odísť e, e, o desiatej, takže ja sa musím snažiť e, dať všetkým slovo politickým zástupcom aj koordinátorom výboru. Ďakujem pekne. Pani Maria Koraca Bild. Všetkým prajem šťastlivý nový rok prvnež prejdem k jadru vášho vyjadrenia. Chcela by som zúrazniť to, čo je pre mňa dôležité. Neoddelovať online a offline pravidlá. Neviem, prečo už celé roky tu sme pracovali ešte aj v predchádzajúcom mandáte na smernici o, o um, ochrane spotrebiteľa a pre fyzický obchod a teraz zrazu pre digitálny obchod to sú tu kontrakty. Je, prečo je to tu inak? Je to vlastne dokončenie tej smernice E, spotrebiteľskej akékoľvek výnimky národ, pre niektoré členské štáty, to je proti spotrebiteľom tá myšlienka, že na úrovni e, štátu chránime spotrebiteľov a na európskej úrovni chránime firmy, to je úplne zlé. Takže my tu vlastne máme chrániť predovšetkým spotrebiteľov tak, aby to bola situácia dvoch výťazov, aj spotrebiteľov, aj, by, aj podniky, pretože jednoducho tu musia byť také pravidlá, ktoré budú jednoduchšie, fungujúce aj zjednodušovať predaj tak online, ako aj offline v rámci EÚ. Vtedy to bude aj situácia, kedy každý z toho získa. Takže to by som chcela zdôrazniť. Ide o transparentnosť, právnu istotu, a zvýšenie hospodárskej súťaže a voľnej voľby, či slobodnej voľby pre spotrebiteľov. Takže tieto veci sú pre mňa jasné, že čo sa musíme sústrediť je zabrániť takej vojne značiek, ako sme napríklad mali aj pretože v prípade rokovania o smernice, že toto je dobre pre trh, toto je pre spotrebiteľov, ale my, keď musíme teraz poskytnúť aj e, zamestnanie pre utečencov a podobne, nesmieme si dovoliť nevyužiť túto príležitosť e, zvýšenia zamestnanosti, ktoré by mohlo vzniknúť vďaka harmonizácii obchodovania offline offline a online. A ďalšia vec je, že to nesúvisí s B2B, teda s obchodom medzi podnikmi. To je dokončenie smernice o právach spotrebiteľa. Nemalo by sa to nazývať žiadnym obchodným právom. A Myslím si, že toto je pre mňa dôležité. Ja som toto chcela vysvetliť. Ďakujem pekne, hovorí predsednička. Teraz má slovo pani Evelyn Gebhardt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a ja vám prajem e, zo, so strany sociálnych demokratov tu v Európskom parlamente všetko dobré novom roku. My takisto sa budeme tešiť, keď právo pre spotrebiteľov bude zlepšené aj na európskej úrovni a to môže priniesť určite len pozitívne dôsledky. A vidíme vašich návrhov, že sú tam veľké pokropky, ktoré môžeme len e, pozitívne vyhodnotiť. A pokiaľ ide o otvorenie trhov na vnútornom trhu nie len pre podniky, ale aj pre spotrebiteľov, určite to je veľmi e, e, dôležité, preto môžeme my len vítať to, že sa uskutočňujú tieto kroky. Avšak práve aj toto si myslím si, že je veľmi dôležité pre občanov, pretože často eh, chcem, tu vznikajú problémy a nevždy sa e, dá, nevždy zo strany e, občanov sa určité e, veci chápu a myslím si, že je veľmi dobré, že sa tu, že tu snaha riešiť tieto problémy aj, že tu bolo rozšírená lehota pre, pri prípade materiálnych tovarov No, tiež e, musíme zabud- nesmieme zabúdať, že existujú niektoré členské štáty, ktoré poskytujú napríklad dlhšiu dobu záruky, napríklad vo Francúzsku až 3 roky, e, napríklad pri škandinávských krajinách je to počas celej životnosti výrobku, takže musíme tu postupovať veľmi opatrne, ale určite tu by sme mohli dosiahnuť plnú harmonizáciu, ale to nesmie byť na úkor občanov, ktorí Eh, kde táto lehota bude eh, iná. Takže myslím si, že na toto sa budeme musieť ešte pozrieť. A potom ďalšia vec, eh, pani Eurová, tam, o čo, čo si robí moja politická skupina obavy a ja keď sa pozriem, že čo budeme aj na budúci týždeň v pléne e, v, o tom diskutovať spolu s Gepardom Kalasom je oddelenie online a offline. E, to, to nám robí veľké obavy. Vy ste aj tiež povedali, že nie je cieľom Európskej komisie, Európskej komisie e, dosiahnuť nekoherentnosť, ale práve naopak koherentnosť. Ale myslím si, že niektorými návrhmi dosiahnete práve tú nekoherentnosť. A ja nie, nie som si istá, že či toto je ten, tá správna cesta a preto budeme musieť tu v Európskom parlamente ešte o tomto diskutovať, že ktorou cestou sa budeme obrať. Ja neverím, že dáva zmysel, aby sme v týchto op oblastiach e, robili rozdiely medzi online a offline, najmä keď e, tie biznis modely, ktoré dnes máme na trhu, stále sú viac e, vienezovejšie a rôznorodejšie a ťažšie sa oddeluje, čo je online a čo je offline. A tam nájsť naozaj čisté riešenie, pre nepovedanie zatiaľ nevidím toto, že by sme toto riešenie našli, preto budeme musieť eh, nájsť také riešenie, kde online a offline budú eh, si rovné a nebude tu žiadna neistota tak pre vodníky, či veľké, či malé, a ani pre spotrebiteľov. Ďakujem pekne. Thank you. Would Catherine like to speak? Catherine, chceli ste? Ja teda som dala slovo predsedníctvom, neviem, či Katrin Štýler chcela sa ujať slova. Ja som myslela, že ja som bola z zozname. Ďakujem pekne pani predsedajúca za, tento, za túto príležitosť a ďakujem pekne aj pani komisárke Jourovej. E, myslím si, že viaceré pripomienky už tu ocneli a ja mám ešte tiež niečo, tu sa v návrhu spomína. Otázka konzultácií. Počkajte, na ktorej strane to je, na strane 8, o cloud kontraktoch. E, a tých lehotách. A keby ste nám mohli povedať trošku viac o týchto otázkach, lebo to e, tiež bolo spomenuté v rámci určitých e, problematických oblastí. A potom ďalšia otázka. Jasne, že princíp to je niečo, alebo princ, základný princíp je, že chceme, aby to už konečne bolo správne, ale e, teraz vidím, že sa tu používa napríklad e, definícia pre setl, pre vyrovnanie a myslím si, že musíme mohlo by dobre, keby sme požiadať naše e, parlamentné právne oddelenie, aby nám pripravilo určitú takú tabulku, že čo v ktorej člom, ktorom členskom štáte, kde je, aké sú rôzne predpisy, pretože takisto vieme, že pre digitálny obsah sú rôzne predpisy a podobne. A často niečo vysielate, ale nie ste vlastníkom toho obsahu a podobne. Čiže sú tu rôzne e, predpisy. vieme, že aj my, keď napríklad popisujeme nejakú zmluvu, tak je tam x dlh, množstvo riadkov a množstvo informácií a nikto to poradne ani nečíta. A myslím si, že to je takisto otázka určitého ako vzdelávacieho procesu. A potom je tu napríklad článok 3 a my e, navrhujeme, aby sa prekonali teda národné predpisy, ale napríklad e, niektorí e, občania nebudú mať napríklad také pokrytie, aké my tu navrhujeme. Čiže dôležité je, že už máme túto rozpravu a musíme čo najlepšie pripraviť tú legislatívu tak, aby bola dostatočne odolná voči budúcnosti a tomu, čo príde. Ďalej v článku 3 sa spomína napríklad zdravotnícke služby, eh, hazardné hry, a finančné služby, to sú určité teda osobitné sektory ako finančné služby, zdravotníctvo a e, hazardné hry alebo stávkovanie to nebude týmto pokryté. Takže mám, mám teda niektoré otázky, ktoré súvisia s týmito, otázky, s týmito oblastiami a ďakujem pekne, že ste medzi nás prišli. Ehm, predsednička, ďakujem pekne, Dan Dalton, ďakujem pekne, pani predsedajúca, tiež vám prajem aj za EKR, e, e všetko dobré v novom roku. Myslím si, že my ako skupina podporujeme samozrejme podporu, ochranu os spotrebiteľa, aj tú líniu, e, ktorou sa oberáte, takže my to vítame. E, myslím si, že problém je s digitálnymi tovarmi. Napríklad, keď máte problém s digitálnym tovarom, neviete, kde sa máte obrátiť, kam sa máte obrátiť. Ľudia v súčasnosti majú veľký problém zistiť, že na koho sa obrátiť s nejakou sťažnosťou. Takže myslím si, že je to naozaj problém a dobre, že sa snažíte to identifikovať a riešiť, takže toto podporujeme. Ďalej, myslím, že ešte stále sa musíme, nesmieme na toto dívať v tom starom ponímaní ekonomiky či hospodárstva, pretože v prípade digitálneho nesmieme hovoriť iba o ochrane spotrebiteľa, ale aj o v, v, vybudovaní dôvery spotrebiteľa, čiže znamená, že je treba poskytnúť e, dobrý tovar spotrebiteľovi. A niektoré veci, ktoré ale fungujú v offline vo svete, ale nie sú často dôležité v online, pretože často biznisy, ktoré nepodúkajú dobrý produkt online, veľmi ľahko z tohto biznisu sa vytratia, pretože tam sú vždy tie reviews, tie hodnotenia spotrebiteľa, dispozícia a podobne. Ehm, a keďže v tomto systéme tým pádom je zavedená určitá taká samokontrola či ochrana. Mhm. Takže ja by som chcel len pripomenúť, že nesmieme na toto zabúdať, že keď budeme e, robiť legislatívu, aby sme nemali prí veľké požiadavky na podniky, čo, alebo biznisy, čo musia urobiť. Potom ďalšia otázka je pre veľké, pre veľké firmy, ktoré sú v digitálnej oblasti, tieto naše požiadavky, pre nich to je nič toto splniť, oni to všetko splnia, ale obávam sa veľmi o menšie podniky, mali tých menších, um, tie menšie biznisy, ktoré sú online, a to, pretože tento digitálny trh je dominovaný veľkými hráčmi, takže ja to trošku sa len obávam um, v hľadiska roz, z hľadiska veľkých a malých firm a takisto aj mám obavu hľadiska oddelovania online a offline. A keď ste hovorili, že to bude dočasná situácia, aj tak počas toho dočasného obdobia to bude spôsobovať určité eh, nedorozumenia a podobne. A pokiaľ ide eh, online a offline, napríklad sú aj také, kde je click and collect, čiže si musí niečo objednáte online, ale idete si tovar vyzvihnúť do obchodu. To je kombinácia online-offline napríklad. Eh, ďalej otázka cezraničná spoločného predaja. To je tiež veľká téma, je to veľká téma, o ktorej som už hovoril veľa ale tiež musíme samozrejme e, urobiť zabezpečiť to, aby firmy neboli nútené predávať do tých krajín, e, ktoré, do ktorých dodávať nechcú, pretože nemajú tam dostatočnú infraštruktúru alebo e, dodateľské vzťahy a podobne. Takže musíme nájsť určitú rovnováhu medzi tým, že chceme zabezpečiť, áno, máme cezhraničnú možnosť dodávania, ale nebudeme zaťažovať zbytočne naše biznisy. A posledná otázka v súvisí s tým, čo bolo povedané už tu. Napríklad v Británii máme tiež e, práva spotrebiteľa, ktoré sú veľa prísnejšie než tu, čo sú uvedané napríklad rozšírené e, záruky e, alebo lehoty záruk a podobne. Takže ja chcem, aby sme to, čo tu príjmeme, aby to nebolo horšie alebo menej než to, čo už v niektorých štátoch máme ale napriek tomuto všetkému vás budeme maximálne podporovať, aby sme toto dotiahli do úspešného konca, keď budeme riešiť problémy. E, predsedajúca, ďakujem teraz pani Dita Charanzová. Ďakujem pekne. Ja vám takisto všetkým želám šťastlivý rok e, zo strany ALDE skupiny. Pani komisárka, ďakujem, že ste prišli dnes medzi nás a ste prišli s konkrétnymi návrhmi k digitálnemu spontánnemu trhu, pretože my sme zaviazaní, že my poskytneme našim občanom tú stratégiu digitálneho trhu a myslím si, že váš návrh bude vlastne prvým testom či skúškou, ako e, my, parlament aj, a, aj rada je naozaj zaviazaná v tejto Digital Market Strategy. Takže my sa dívame aj na vaše návrhy e, na novo a tá myšlienka mať spoločné európske normy pre vzťahy medzi podnikmi B2B a B2C, medzi podnikmi a spotrebiteľmi, to je určite dobré tak pre podniky, ako aj pre spotrebiteľov a som rada, že ste túto myšlienku nepotopili, ale ste ju práve že e, pozdvihli a rozvinuli ďalej. Ako spomenuli moji predrečníci, my takisto vítame tento návrh, ale ako vy ste už e, povedali, že práve ten čert sa skrýva v detailoch, čiže bude ešte viac viacero jasne vysvetliť a presne povedať, kam sa uberáte. Jednou z otázok, na ktoré už aj Den poukázal, je otázka európskej záruky a presun bre, bremena záťaže, pretože v niektorých členských štátoch je um, táto záruka alebo záručná lehota vyššia či dlhšia, než vy navrhujete, takže chceli by sme vidieť, ako chcete vy to riešiť v tých členských štátoch, ktoré už majú dlhšiu daručnú dobu. Takže zhruba vám môžem poďakovať a tešíme sa na ďalšie diskusie na tomto materiáli. Predsedajúca, je tu niekto za skupinu GUE? Je tu niekto za zelených? Vy hovoríte za zelených? Dobre, Julia, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Tiež prajem všetkým e, šťastlivý nový rok aj z strany z zelených. Myslím si, že už tu boli viaceré veci povedané a myslím, že sú určité rozdiely medzi dvoma návrhmi v tom zmysle, že digitálny obsah e, je vec, ktorá e, vlastne je takou novou vecou vznikajúcim tou oblasťou a v Británii možno už majú viac legislatívy, v niektorých iných krajinách sa legislatíva rozvíja a bolo by dobré teda mať určitý prehľad, že mm, čo kto má a pre našu prácu, ale pokiaľ ide o e, to je tu určitá váže, sú tu možno určité e, predpisy, ktoré vlastne už zachádzajú ďalej než eh, váš návrh. Ďalej som sa chcela spýtať aj na tú kompatibilitu eh, tých rôznych návrhov a tiež, eh, či tento návrh pripraví spotrebiteľov určité práva, ktoré už dnes majú, takže to by sme veľmi nechceli. A pokiaľ ide o digitálny obsah, toto je veľmi dôležité, aby sme pripravili legislatívu v tejto oblasti, pretože tu eh, chýbajú práva spotrebiteľov. A ja by som sa chcela spýtať práve na trh s mobilnými aplikáciami app, pretože toto je oblasť, kde je množstvo sťažností spotrebiteľov a ide o to, aby sa napríklad e, operačný systém, teda software, ktorý je v telefóne, aby splňal kritéria e, zhody Takže tu sú niekedy dva systémy. Na jednej strane spotrebiteľ dostane e, so zariadením už zastarenú verziu alebo zastarený software a e, Pritom e, právo spotrebiteľa sa týka aj takej otázky, ak napríklad software e, mobilného telefónu je aktualizovaný a vlastne sa im s tým pádom vytratia niektoré aplikácie, ktoré si platili predtým, či by toto takisto mohlo byť e, dôvodom pre existenciu alebo uplatnenie si opravného prostriedku. Ďalej kolegyňa Styler tiež už poukázala niektoré osobitné problémy, ktoré súvisia s e, digitálnym obsahom, napríklad elektronické knihy, e-books. Mali sme aj škandály, kde Amazon vymazal e, knihy z, z, z, z zariadení spotrebiteľov, E, pretože sa zistilo, že nemali práva na danú verziu alebo dané vydanie. Neviem, to bola kniha vydaná v roku 84, potom e, Amazon zistil, e, že nemal vlastne právo toto konkrétne vydanie predávať a jednoducho zo zariadenia spotrebiteľa tento, túto knihu stiahol či vymazal Takže bolo by dobre, keby ste sa aj tejto otázke venovali, že to, akej miery váš návrh rieši takéto problémy. E, celkovo vítame tieto návrhy. Myslím si, že otázka plnej harmonizácie určite musí byť riešená do, až do takej miery, do akej sa dá a myslíme si taktiež, že je prioritou, aby existujúce práva spotrebiteľov, ktoré už existujú, aby tie neboli podkopané. Ďakujem. E, komisárka láskavo tu môže ostať až do 10.30, ale poprosím vás, aby ste vystupovali naozaj veľmi e, krátko. Vystupujete za seba alebo za vašu skupinu. Ak za vašu skupinu, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Mm, pani predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka. E, v prezentácii ste uviedli mnoho vecí, ktoré sú zamerané na ochranu spotrebiteľa a ochranu ľudí, ktorí pôsobia na digitálnom trhu. Ale e, ja by som chcel podporiť obavy pani Gepardovej ohľadom toho rozdelenia medzi online a offline. Budúci týždeň sa budeme vyjadrovať e, z vlastnej iniciatívy k digitálnemu jednotnému trhu a v rámci tejto správy sme uviedli princíp zaručenia toho, ak to je technicky možné, zaručenia rovnakého zaobchádzania s predajom online a offline. Ako sa často na to upozorňuje, tento trh sa bude ďalej rozvíjať e, len za predpokladu dôvery užívateľov. A tá dôvera sa buduje nielen na základe pravidiel, ale aj na základe toho, ako spotrebitelia vnímajú mieru ochrany. A ak to nebude existovať, tak užívateľ jednoducho nebude mať pocit, že má skutočné záruky pretože jednoducho kontakt, fyzický kontakt s osobami je naďalej dôležitý. A myslím si, že tu je riziko toho, že všetku tú prácu robíme zbytočne. Vedeli by ste nám povedať niečo bližšie ohľadom rozdielu medzi pravidlami pre predaj na internete a mimo internetu, teda online a offline? Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz dostanú slova tí, ktorí sa prihlásili. Biljana Bozan, Olga Šanelova, Iva Paunova a Kaja Kalas. So can we try... V takomto poradí, ako ste sa prihlásili, takže poprosím, aby ste sa vyjadrovali stručne, maximálne minútu každý z vás. Ďakujem pekne. Pani predsednička, prajem všetkým šťastný nový rok, eh, pani komisárke, ale aj všetkým kolegom a želám si pre nás všetkých veľmi plodnú spoluprácu. Tri konkrétne veci, ktoré súvisia s touto iniciatívou, podobne ako kolegovia. A ja si cením to, že ste prišli s nápadom smernice o predaji na internete a predaji tovaru na diálku. Ako ste povedali, musí tu byť rovnováha medzi ochranou spotrebiteľa a zároveň aj mm, výrobcov. Pre všetkým tu mám na starost malé a stredné podniky. Je dobré, že ste e, zvážili dlhšie lehoty na opravu. Napríklad je tu lehota dva roky v prípade akýkoľvek stiažnosti. A e, z pohľadu výrobcov je to takisto dôležité, aby oni mohli mať e, podnikateľský e, zámer a mohli normálne fungovať, tak e, musia sa dozvedieť o chybách produktov čo najskôr, ak sú nejaké stiažnosti, pretože tie lehoty na opravu a potom lehoty pre iné vyriešenie stiažnosti. Malá mm, stredné podniky ako ste vy spomenuli, v komparatívnej analýze ste spomenuli 5 alternatív. Mám dva body, Vicky. Ja by som bola rada, aby si pani komisárka vypočula vaše veci, ale zase ona musí aj odísť. Dobre, takže prvá vec, ako môže spotrebiteľ čakať na predajcu aby vyriešil niečo s tretou stranou. Neviem, ako spotrebiteľ môže mm, očakávať takéto niečo. A druhá otázka. E, je dôležité, aby ten kontaktný model bol povinný pre všetkých. Takže alternatíva 5 z tých vašich komparatívnych analýz. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne Ďakujem pani komisárka, že ste prišli medzi nás. Návrh je veľmi dobrý, veľmi dôležitý, rieši mnohé veci, ale určité veci z neho vypadli a rada by som o tom diskutovala a vypočula si vaše názory. Jedna z tých vecí, ktoré tam nie sú, to je veľmi dôležité pre spotrebiteľov. E, ustúpenie, odstúpenie od zmluvy, predovšetkým keď riešime e, otázku digitálnych služieb, napríklad načítavanie, stiahovania súborov, download je to v rámci smernice pre ochranu spotrebiteľa, ale nie je úplne jasné a myslím si, že v návrhu, z návrhu to úplne vypadlo. Nehovorí sa tam o problematike, o downloadoch, o načítavaní a službách v tejto oblasti. Malo by sa to riešiť napríklad, po akej dobe môže spotrebiteľ sa stiahnuť napríklad digitálny obsah, e, kedy je zadefinovaný ako už spotrebovaný Eh, komisia sa rozhodla neriešiť túto zásadnú otázku, rád by som vedela prečo. Eh, mala by vyriešiť ochrany, otázku ochrany spotrebiteľa v rámci digitálneho obsahu. Chcela by som zopakovať, že veľmi dôležité nájsť správnu rovnováhu medzi ochranou spotrebiteľov a obchodníkov. Obchodníci hodne investujú a my nechceme, aby mm, prílišná ochrana spotrebiteľa podrila eh, pozíciu E, producentov, pre všetkým, ak sa jedná o malé a stredné podniky. Ďakujem pekne, pani komisárka. Thank you, madam, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vážená pani komisárka, ďakujem, že ste prišli dnes medzi nás. Vítam tento návrh, ale um, podľa nás máme pred sebou ešte množstvo práce. Naposledy, keď ste prišli medzi nás, tak ste hovorili o zjednodušení pravidiel online nákupných zmluv. Európska organizácia spotrebiteľov tvrdí, že spotrebitelia považujú podmienky nákupu za nejasné, nejednoznačné, automaticky akceptujú pravidlá bez toho, aby si ich prečítali a naozaj ich akceptovali, lebo vedeli, čo akceptujú. A táto formulácia, formulácia týchto mm, zmluvných podmienok je tak zložitá a je napísaná tak, aby chránila pre všetkým predávajúceho, nekupujúceho. E, predávajúci sa vzdávajú svojej zodpovednosti a na druhej strane 38 spotrebiteľov ani nevie o tom, že EÚ ponúka dvojročnú záruku na všetok nakúpený tovar. Pýtam sa, ako to vyzerá so štandardizovaným modelom zmluv a ako by mohli tieto štandardizované modely zmluv e, byť napísané tak, aby boli vhodnejšie pre spotrebiteľa. Pani komisařko, Ďakujem za slovo. Dobrý deň, pani komisárka, podobne ako aj ďalší kolegovia. Ja vítam, že ste prišli do nášho výboru predložiť obidva návrhy. Mám dve krátke pripomienky. Jednak sa chcem pripojiť k tým, ktorí tvrdili, že nie je veľmi dobré meniť alebo mať rozdielne pravidlá pre záruky na tovar predávaný na diálku vrátane online a na tovar e, klasického e, predaja pretože ja si myslím, že to môže byť veľmi komplikované ako pre obchodníka, pre všetkým toho, ktorý predáva cez obe formy, tak aj pre spotrebiteľa. Druhá pripomienka. Spotrebiteľské organizácie, ako aj niektoré členské štáty už vyjadrili svoje výhrady k eventuálnej plnej harmonizácii smernice, ktorá by v niektorých krajinách mohla znamenať zníženie miery ochrany spotrebiteľa ako ich plánujete presvedčiť o správnosti takéhoto kroku. A tretia pripomienka sa týka navrhovaného tzv. fitness check spotrebiteľskej legislatívy, či tá spotrebiteľská legislatíva je vhodná. E, jednou z tém je európska pridaná hodnota a kde v niektorých členských štátoch takáto legislatíva znamenala zníženie ochrany spotrebiteľa, potom aká je pridaná hodnota pre ochranu spotrebiteľa v týchto krajinách. Cena to asi nebude, pretože ani dopadová štúdia komisie e, by, takéto potvrdenie, tak, by sa v nej také potvrdenie nenašlo. Pánova, ďakujem pekne. Pani komisárka, vítajte v našom výbore. Zo pár krátkých e, pripomienok som presvedčená o tom a trvám na tom, aby boli uvedené v správe. Ja tvrdím, že je nutné dosiahnuť maximálnu harmonizáciu európskeho trhu. Vrátane maximálnej veľkej časti k digitálneho obsahu, ale aj služieb, ktoré e, sú momentálne e, E, neregulované. Ochrana spotrebiteľa by mala byť chránená nielen pred, ale aj počas pri podpisovaní alebo odsúhlasovaní podmienok zmluvy, ako aj následne. A potom by to mal byť právo e, mať čierny zoznam nenáležitých a nevhodných zmluvných podmienok, E, je dôležité vysledovať a zistiť, že nie sú rozdiely medzi tým, keď kupujete tovar fyzicky v obchode alebo na internete. Ochrana by mala byť rovnaká. O, pretože som presvedčená o tom, že sa môžeme priblížiť e, k občanom aj obchodníkom, aby sme odstranili tie prekažky, ktoré aktuálne existujú a vyhovieť obom. Kaja Kalas, ďakujem pekne. Mám obmedzený čas, takže položím len jednu otázku. Návrh sa rozšíril aj na tie prípady, kedy platíte údajmi. Takže pýtam sa, ako to zapadá do reformy ochrany osobných údajov a ako to zapadá do situácie, kedy kupujete mm, na platformách, kto je zodpovedný, komu dávate svoj súhlas a ak návrhu definujete explicitný súhlas a požiadavku afirmatívneho pozitívneho konania. Je to nová forma súhlasu, ktorá sa tu zavádza, alebo používa sa to stále tak ako po starom, tak ako ľudia dávajú súhlasy v rámci reformy ochrany osobných údajov v rámci tohto systému Viržiny. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela využiť túto príležitosť a uh, poblahoželať pani komisárke šťastný nový rok. Uh, chcela aj všetkým ostatným. Chcela by som vyjadriť určité obavy hľadom tohto textu, pretože aj my sledujeme cieľ zjednodušenia a lepšej ochrany spotrebiteľa. No sú tu určité problémy, ktoré pretrvávajú. Môžeme si klásť otázku, nakoľko je relevantné mať iný režim pre to v závislosti od toho, ako sa kupuje tovar pre spotrebiteľov, rôzna miera ochrany podľa toho, cez aký kanál nakupujú, to ťažko získame spotrebiteľ na našu stranu, bo to zviditeľníme a e, ťažko im vysvetlíme, aké naozaj skutočnosti majú práva. Potom rozlišovanie medzi digitálnym tovarom a teda obsahom, tovarom a službami E, služba, e, smernica o službách je trošku zastarala v tomto zmysle a potom je tu otázka miery ochrany, pretože aj to chceme. Vy hovoríte o maximálnej harmonizácii, čo je na prospech predávajúcich samozrejme, ale vedie to k zníženiu miery ochrany pre spotrebateľov asi v štvrtine krajín Európskej únie, takže nie som si istá, či naozaj tým dosahujeme cieľ ochrany spotrebiteľa, tak ako si to želáme a opäť e, obsah e, cez internet, e, služba, tovar, to všetko je rôznej povahy lehota odstúpenia od zmluvy tu nie je riešená. Má to rôzne dôsledky, napríklad keď e, ide o stiahovanie e, nejakého obsahu, keď ide cez web streaming alebo cez nejakú aplikáciu a aktualizáciu tejto aplikácie, o tom sa hovorilo, v akej lehote e, môže spotrebiteľ v podstate odstúpiť od zmluvy Eh, je to v podstate ochrana spotrebiteľa bez ohľadu na povahu použitého kanálu. Čiže ako chcete riešiť túto otázku? Ďakujem. A skôr ako vrátim slovo pani komisárke, chcela by som sa ja vyjadriť. Samozrejme, taký široký kontext. Chceme mať dynamické európske hospodárstvo. A to znamená, dynamické hospodárstvo cez elektronický obchodný styk. A elektronický obchodný styk môže priniesť spotrebiteľom veľké výhody pre všetkým, čo sa týka väčšieho výboru, výberu, keď kupujú cezhranične. Ale aby sme mali dynamický elektronický obchodný styk, spotrebitelia musia mu dôverovať a preto musia mať jasné pravidlá ohľadom ochrany spotrebiteľa. A predstavujem si, čo napríklad ja si môžem ako spotrebiteľ kúpiť. Napríklad sa mi jej pokazila chladnička, môžem si kúpiť novú. Posledne som kupovala pred 18 rokmi, v, verím v obehové hospodárstvo, nechcem vyhadzovať veci, chcem kupovať veci na dlho. To je ďalšia priorita komisie, aby sme mali menej odpadu, ktorý produkuje hospodárstvo, aby sme kupovali veci na dlhšie. Takže ja chcem niečo kúpiť na dlho. Kúpim online alebo offline? Ak budem mať menej práv pri nákupe online, tak jednoducho nebudem kupovať online. Pôjdem do obchodu. Podľa starého spôsobu. Takže naozaj životne dôležité, aby spotrebitelia dôverovali nákup cez internet. Musia vedieť, že majú minimálne rovnaké práva, ako keď kupujú tradičným spôsobom. A ja mám obavy pri tomto návrhu, čo sa týka hmotného tovaru, že tu nie je podpora organizácií spotrebiteľov. Kým nebudeme mať podporu organizácie spotrebiteľov, ak oni nebudú mať pocit, že to prináša dôveru spotrebiteľom, e, potom na čo mať návrh v tej podobe, ako ho máme teraz? Áno, potrebujeme nejaké hodnotenie dopadov, ako vyzerajú skutočné práva a či sa spotrebiteľa niečoho vzdávajú alebo nie. Ale právo na vrátenie tovaru e, je kľúčové podľa mňa chladnička príde, kúpim online chladničku, príde domov a jednoducho nebude fungovať, mala by som mať právo ju vrátiť. To je právo, ktoré bežne používam, na ktoré som zvyknutá. A prečo by som sa mala vzdať tohto základného práva? Ak jednoducho príde niečo nové, nefunguje to, chcem to poslať späť. Ak to tak nebude možné, tak nebudem dôverovať nákupu cez internet. A potom prechádzame na digitálny obsah. Vieme, že keď E, sme spravili zlú legislatívu o digitálnom obsahu, mal to dynamicky hrozný dopad. Vieme to vieme, že keď DPH systém bol veľmi zložitý, malí predajcovia prestali predávať digitálny obsah cez internete. Áno, potrebuje mať jasné pravidla o digitálnom obsahu. Áno, príklad Amazon, ako tu už e, zaznelo, e, musí to všetko fungovať nielen pre veľké podniky, ale pre menšie podniky. A pre všetkým to, na čo upozornil pán Kalas, je tu zložitosť. Keď, pani Kalasová, keď platíte údajmi, e, potom vás žiadajú poskytnúť údaje, vyjadrite sa, idete na inú stránku, potom sa na ďalšej stránke vyjadrite o predchádzajúcom e, pripomienke na nejakej inej stránke. Kto vlastne vlastní tieto údaje? Je to zložitá téma, musíme to nastaviť správne. Keď nie, tak podrieme dôveru spotrebiteľa v čase, keď ju potrebujeme podporiť. Pretože čím menšia bude dôvera spotrebiteľa, tým väčšie riziko toho, že celý sektor elektronického obchodného styku nebude dynamickým hnacím motorom hospodárstva, ktorý tak veľmi potrebujeme. Pani komisárka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, začnem reagovať na to, čo ste povedali vy. Keď som začala s mojim mandátom, keď som sa snažila vás presvedčiť, aby ste mi dali obrazne povedané zelenú, povedala som, že môjim cieľom bude väčší výber, väčšia dôvera, väčšia ochrana a ja som presvedčená o tom, že to je prítomné v týchto návrhoch. Avšak samozrejme veľmi pozorne počúvam všetky vaše výhrady a všetky vaše názory, mi vyjadrujete určité váhanie o tom, či všetky tieto princípy sú v plnom rozsahu uplatnené alebo nie. Ďakujem, pán Šváb. Začnem e, s vašou pripomienkou, že chcete spolupracovať v oblasti spotrebiteľov. Ja takisto verte mi, že e, politika ochrany spotrebiteľov je stále pre mňa takým väčším favoritom, pretože riešim iné veci ako radikalizácia v Polsku. To sú všetko také bolestivé témy e, aktuálnej Európy a ochrana spotrebiteľa to je naozaj niečo veľmi pozitívne niečo, čo bežní občania Európy by mali požívať a mali by v tejto oblasti vidieť hmatateľné výsledky, takže pracujme na tom spoločne. Ja si cením to, že ste povedali, že pripravíte vaše hodnotenie dopadov, ako som to aj ja pochopila, je to taká dvojitá kontrola. Samozrejme, my potrebujeme čo najpresnejšie údaje. Čo najpresnejšie údaje, aj čo sa týka situácii v budúcnosti, pretože vstupujeme do digitálnej éry, ktorá priniesie zmenu správania sa a očakávaní a možno aj zodpovednosti spotrebiteľov. A mali by sme vedieť o tom stále viac a viac a bez ohľadu na to, aké informačné kanály e, budeme mať, e, uvítame ich. Takisto pracujeme s výsledkami, budem pracovať s výsledkami troch štúdií, ktoré, na ktoré sme práve vypísali výberové konanie v rámci tzv. fitness check, kontroly vhodnosti aktuálnej legislatívy, pretože potrebujeme relevantné a e, dôveryhodnotné odpovede na otázku, čo je potrebné zmeniť v rámci aký platnej legislatívy na ochranu spotrebiteľa a to sa tu spomína častejšie. Ďalšia téma, rozdelíme medzi nákupom online a offline a rôzne normy. Diskusia nebola ľahká, museli sme prijať ťažké rozhodnutie, pretože ja osobne som e, si myslela, že to nie len, že bude vnímané, ale že to vyvolá problémy v praxi, ak budeme mať rôzne pravidlá pre online a offline po početných diskusiách aj s vami som vám vďačná všetkým, ktorí ste viedli so mnou konzultácie, pani Ford, pani Gepard, pán Šváb. Naozaj všetky obavy, ktoré ste povedali, som už počula a napriek tomu sme sa rozhodli navrhnúť smernicu harmonizácie zmluvných pravidiel pre nákup hmotného tovaru, špecifické pravidlá pre online nákup a to preto, že teraz intenzívne pracujeme na stratégie digitálneho trhu a verte mi, je to zásadná zložka toho. Chceme začať s niečím konkrétnym, s niečím, čo môžeme rozbehnúť veľmi rýchlo. Takže sme predložili tento návrh s jasnou predstavou toho, že čo skoro príde kontrola mm, aktuálnosti legislatívy. A teraz prestanem hovoriť diplomaticky, jednoducho, ak e, nás zastavíte vy alebo členské štáty na rade, pokúsime sa prepojiť prácu o tejto smernici a e, prácu na tzv. fitness check, aby sme predložili návrh harmonizovaných pravidel pre obe oblasti. Čo sa týka načasovania, udeje sa to ešte tento rok, pretože naozaj chceme ísť veľmi rýchlo vpred. Pokiaľ ide o fitness check, už som predtým povedala, či dnes pri hovore alebo pri iných príležitostiach a potvrdila, že viem, že musíme byť koherentní a konzistentní. A e, žiadala som od mojich expertov na základe posúdenia vplyvu a štúdy, ktoré máme na túto tému, som sa ich spýtala, myslíte si, že je reálne, aby sme navrhovali tie isté pravidlá pre offline? A odpoveď bola áno, všetky štúdie, všetky údaje to potvrdzujú. Potvrdzujú, že je to reálne mať rovnaké pravidlá. Teda tie pravidlá, ktoré navrhujeme pre online, že by platili aj pre offline, ale všetci z vás, ktorí poznajú e, históriu, vy predsa ju poznáte možno lepšie ešte ako ja, ktorá som nová. Viete, že už v minulosti boli pokusy o úplnú harmonizáciu pravidie, zmluvných pravidel offline, ktoré neúspeli a ja nechcem riskovať toto zlyhonie teraz, keď chceme urýchliť harmonizáciu pravidel pre online. Ja dúfam, že som to povedala jasne ja dúfam, že to rozumiete aj správne. Ja nerezignujem. Ja budem ďalej pokračovať v snahách vás presvedčiť, aby sme mali smernicu o hmotných tovaroch, aj radu, aj členské štáty. Ale počujem tu medzi vami, že vy vidíte ako hlavnú prekyšku toto rozdelenie medzi offline a online v rade. Áno, samozrejme, budem počuť tam silné hlasy členských štátov, ktoré hovoria, že my znižujeme úroveň ochrany. Zamyslíme sa nad tým, to súvisí aj s vašimi otázkami. Už sme harmonizovali pravidla v EÚ v oblasti predaja a záruk, tak tých smerníc, a niektoré členské štáty išli pomerne vysoko. Spojené kráľovstvo, Francúzsko, škandinávske štáty. A keď si pozriem túto mapu, tak vidím, že tí, ktorí išli vyššie, majú silnú tradíciu v ochrane spotrebiteľa. Je to veľká politická priorita, ale v mnohých iných členských štátoch je to nová politika, ktorá sa plne nevyužíva, nemá úplnú podporu. Takže od začiatku nám bolo jasné, že Jednoducho nemôžeme dať latku na takú vysokú úroveň, na tú najvyššiu úroveň. A vieme, že v niektorých členských štátoch dojde k zníženiu ochrany. Keď si zoberieme UK napríklad, tam ide o záručnú dobu. V UK máte 6 rokov ako predpísané obdobie alebo povolené obdobie, keď môžete ísť na súd. A možno to tam aj zostane, ja neviem. To, je, to záleží na tom, ako dopadnú vyjednávania s členskými štátmi. A samozrejme, že sa pohybujeme v oblasti zmluvného práva občianského, kde obchodníci majú úplnú slobodu ponúkať toľko výhod, koľko chcú a my neobmedzujeme toto v žiadnom smere. Takže mali sme mnoho zaujímavých stretnutí a som veľmi rada, že som sa mohla tu s vami dneska priamo stretnúť a vrátim sa späť do práce, že medzi vami nie je mnoho z vás, ktorí vidia toto rozdelenie offline a online ako vec, ktorú treba spraviť, e, ktorá by nemala byť. Alebo ako prekažku. Prepačte, ja mám naozaj ďalšiu konferenciu o korupcii na Ukrajine, tak naozaj musím odísť. Ale zatiaľ by som chcel ešte vychutnať to, že robím niečo pozitívneho, pozitívnej atmosfére, ako je tu medzi vami. Ešte sa pozerám na niektoré z vecí, o ktorých sa nehovorilo. Teraz eh, dôkazné bremeno. To je výsledok z našich e, konzultácií s Beukom, pretože oni naozaj silne presadzovali tú myšlienku zvýš, zvýšenia lehoty na e, obrátenie dôkazného bremena to by malo umožniť ľahšiu je uplatňovanie európskych pravidiel v oblasti právnej záruky. O tom sa už mnohokrát hovorilo, že to, čo potrebujú spotrebitelia, je právna istota ktorá sa, a pravidla, ktoré sú jednoduché, ľahko sa pamätajú. A to bol jeden z našich motivov. My sme sa snažili o jednu lehotu, jednu záročnú lehotu, ako aj e, obrátenie dôkazného bremena na dvojročné obdobie má túto lehotu, aby sme zabezpečili takú jednoduchosť pre spotrebiteľov. Potom je tu ešte otázka klik on a akceptuj, príjmi. Žiadne pravidlá. E, predsa nezoberú zodpovednosť spotrebiteľovi. Spotrebiteľ musí vedieť, čo robí. A pri online je to ťažšie, pretože nevidia obchodníka, nemôžu s ním hovoriť, nemôžu sa tovaru dotknúť. Sú zraniteľnejší pri nákupe online. Takže e, je to aj otázka vzdelávania, kampaní, aby ľudia lepšie chápali, čo robia a od samotného začiatku som mala takú víziu, že na konci tejto práci harmonizácie zmluvných pravidiel budeme mať jednoduchú zmluvu so základnými zmluvnými pravidlami. To bude preložené do 24 jazykov. Bude to na webovej stránke obchodníka a každý spotrebiteľ si to bude môcť prečítať a pochopiť nemala by to byť zmluva, ktorá je určená advokátom, právnikom alebo obchodným expertom. A preto sa snažíme dosiahnuť štandardizované modely a zjednodušenia a vyjasnenie pravidiel. A takto vidím aj cestu na zvýšenie dôvery spotrebiteľov, ako aj mm, podnikateľov. Vy ste sa pýtali, ako MSP zvládnu tieto nové pravidlá. To je tiež náš cieľ. Jednoducho chceme zjednodušiť pravidlá a zjednotiť pravidlá v Európe, aby nemuseli investovať na právne poradenstvo, keď chcú predávať online cezhranične. Som presvedčená, že keď sa nám podarí prísť s väčšou právnou istotou a zjednodušením, budeme mať lepšiu situáciu pre obe strany, spotrebiteľov aj obchodníkov. Zmluvy, čo sa ľahko čítajú, žiaden dvojitý možný výklad. Tam by sme mali smerovať. Pani Kaláš hovorila o ochrane údajov. Bude to problém, ak nebudeme harmonizovať tieto pravidla s budúcnosťou na ochranu údajov a záruk. Aj tam musíme pri ochrane údajov musíme robiť reformu. Tam platí to isté. Ľudia musia vedieť, čo robia a treba im to e, vysvetliť, ak majú platiť údajmi, a to bude stále častejšie, že niektoré údaje sú záruka budúcnosti, a tu sa spomínalo aj právne súvislosti tohto všetkého, aj legislatívne potreby. Re, pri reforme ochrane údajov je jasné, že musí byť súhlas, výslovný ústav pre používanie citlivých údajov, to je zdravie a ďalšie oblasti. A zbytok údajov si vyžaduje afirmatívnu akciu. Ľudia musia vedieť, že kliknú, áno, súhlasíme, údaje sa budú používať jasne vysvetleným spôsobom. Možno neviete, že viac ako 80 športových streamov a filmov e, sa platí už len údajmi a niekedy je to mes platby. Najprv začínate platiť údajmi, a až potom platíte peniazmi. Takže aj toto je taká situácia, kde chceme dosiahnuť väčšiu istotu pre ľudí e, z hľadiska toho, aby vedeli, že sú chránení. Dámy a páni, ja som presvedčená, že som neodpovedala na vaše všetky otázky. Môj kolega si všetky poznamenal a poskytnem vám ešte aj písomné otázky, odpovede na tie otázky, na ktoré som nestihla odpovedať. Pani komisárka, ďakujem veľmi pekne. Ak môžem povedať, že mohli by sme vás radi pozvať naspäť, aby sme pokračovali v našej diskusii, pretože je tu veľa, e, veľa otázok a to, čo ste povedali, vyvoláva ďalšie otázky, napríklad, ako môže maximálny harmonizačný prístup mať iné pravidlá ako tie, ktoré sú uvedené. E, čiže ako harmonizovať a ešte mať aj individuálne práva. My vám e, želáme, aby Refit e, pravidel ochrany spotrebiteľa bol ukončený čo najrychlejšie, aby sme dokázali zabezpečiť rovnaké pravidlá pre e, nákup tovaru online a offline. Preto by bolo dobre využiť čo najlepšie čas a bude, potrebujeme ešte mnoho diskusí. Možno by sme mohli mať nejaké takéto rokovanie alebo pracovnú skupinu na niektorú z tých tém, o ktorých sme tu hovorili. Ďakujem. Takže, dámy a páni, Dámy a páni, prosím, keby ste sa utišili. Ďakujem. Tento výbor kladie veľký dôraz na to, aby naši jednotný, náš jednotný trh zodpovedal tomu, čo si vyžaduje náš digitálny vek. Preto som veľmi rada, že medzi nami profesor Mario Monti, ktorý príde, aby nám poskytol svoju prezentáciu a my vieme, že veľkou prioritou tohoročnej práce je odstraňovanie digitálnych prekážok a preto sme chceli mať túto prezentáciu o e, cezhraničnej prenositeľný e, onlineových služieb prenosu obsahu. Najprv tu máme riaditeľku za DG Konektora, pani Laru Komi, ktorá e, prednes... Áno, do 11. máte čas, tu nás, teda ona predniesie tento obsah. Ďakujem, že som tu veľmi rada, že tu môžem byť dnes e, do poludnia. Som rada, že máme tento návrh v podkladoch, pretože keď sa prejme e, v tom istom čase ako digitálny obsah, ktorý bol predložený v decembri, ako viete, bolo to veľmi dôležité pre vnútorný trh, e, a, teda hovorí pani Bory, a je to veľmi dôležité pre spotrebiteľov a ja si myslím, že tento návrh pomôže spotrebiteľom. Budem veľmi stručná. Chcem len vysvetliť hlavné účel a pôsobnosť návrhu, ako zapadá do ostatných iniciatív. Určite budeme mať čas ešte na podrobnejšie vyjadrenia a potom neskôr. Ako ste na začiatku povedali, tento návrh o prenositeľnosti pokrýva to, čo nazývame cezhraničnú prenositeľnosť. Čo to znamená? Znamená to, že predplavitelia online nových obsahových služieb môžu naďalej používať tieto služby, keď budú dočasne prítomní, a to zdôrazňujem, dočasne prítomní v iných členských štátoch. Takže je to iné ako cezhraničný prístup k obsahu z iných členských štátov. Tu hovoríme o cestujúcich osobách a líši sa to aj od portability, od prenositeľnosti medzi prístrojmi, ktoré sa skôr používa výraz interoperabilita. My tu hovoríme o cestraničnej prenositeľnosti. Hlavné prvky návrhu a tu mám tri kľúčové body. Účelom je zabezpečiť, že tí spotrebitelia, ktorí zákone obsiahli prístup k obsahu v jednom členskom štátu a ktorí aj naďalej zostávajú bývať v tomto členskom štáte, ale môžu dočasne z neho odísť za hranice cez, ja neviem, keď máte predplatné noviny a chcete si ich zobrať, keď idete na prázdniny, alebo máte predplatený Netflix a chcete ho používať počas letných prázdnin, tak ide o to, aby ste to mohli, tento obsah používať aj cezhranične. Moja druhá, druhá vec sa týka rozsahu pôsobnosti. Tu sme sa pokúsili byť relatívne ambiciozmi. Návrh je veľmi adresný, obmedzený, ale myslíme si, že je dôležité, aby spotrebitelia mali prístup k širokému radu služieb a sem by patrili potom filmy, hudba, e-knihy a videohry, ako aj okrem toho niektoré staré audiovizuálne služby, ktoré zaujímajú tento výbor, ako napríklad prístup k športovým akciám. Nariadenie je veľmi dôležité pre e, vizuálne služby, tam vidíme veľký problém pri prenositeľnosti, nariadenie bude tiež riešiť. Samozrejme, služby za poplatok, za platenie, ale aj služby, kde sa neplatí, budú to služby bezplatné, ak poskytovateľ služby verifikuje, v ktorých členských štátoch osoba pristupuje, pristupujúca k službám má zvyčajné bydlisko. To znamená, že online content services alebo verejní vysielatelia, ktorí nepoužívajú takýto mechanizmus verifikácie bydliska spotrebiteľa, neboj pokryté, ale tam, kde je verifikácia, tieto služby sa budú zahrnuté. Takže my dúfame, pani e, predsednička, že dostaneme podporu tohto výboru. Je to veľmi dôležitý návrh, ktorý si vyža- pre vnútorný trh, pretože ide o to, že ak platíte nejakú službu v jednom členskom štáte, aby ste mohli dočasne využívať v inom členskom štáte. Uh, a je to súbor viacerých predpisov, ktorý umožní spotrebiteľom lepšie e, využívať možnosti jednotného trhu. Jedna vec boli napríklad roamingové sádzby, o ktorých sme hovorili, potom budeme mať aj geografické návry, čo je súčasť digitálneho jednotného trhu. A takto by sme chceli mať, že by sme naraz mohli vytvoriť situáciu, ktorá priniesie trojnásobné výhody spotrebiteľom. To je jedno z prvých pravidel, ktoré, opatrení, ktoré sa týka autorských práv. Máme oznámenie z decembra, kde sa hovorí, preč, čo všetko sú autorské práva a aké problémy sú tu a kde budú ďalšie legislatívne návrhy. Tu by som skončila, ak súhlasíte. Ešte môžete zopakovať ešte raz tú e, vetu, že čo je podstatou, že či toto je podstatou e, z vnútorného trhu? pretože pre nás toto je podstata vnútorného trhu. Mám tu troch rečníkov, Catherine Styler, Sabine Dendalton, Julia. Takže týmto uzatvárame zoznam rečníkov. Ďakujem pekne. Katrin, ďakujem pekne. Ďakujem a blahoželám v tvojej novej úlohe, v ktorej si dnes medzi nami. A je tu niekoľko otázok, ktoré e, boli, na ktoré som bola aj upozornená. Prvá otázka je otázka autentifikácie. To je veľká výzva. Vidíme, ako technológia nás predbieha ľudia hľadajú možnosti, ako sa s tým, e, tým vysporiadať a myslím si, že aj my musíme toto správne zvládnuť v návrhu. Potom druhá vec je definícia toho, čo znamená dočasný Myslím si, že niektorí tu spomenuli, že mnohí europoslanci budú mať z tohto návrhu výhodu, pretože my napríklad dočasne cestujeme, niektorí cestujú dočasne na dovolenku, napríklad na dva týždne, čiže otázka, či ako ponecháme túto definíciu v širšom poňatí, alebo bude viac, e, alebo zúžená. A potom otázka tých aplikácií app, aj to je súčasť, či to bude súčasťou návrhu. už Ďalšia vec, e, ktorá je teraz nie, ale viac jasnejšia, že keď sa dívame na tú portabilitu a tá otázka, ktorá sa týka geoblockingu, táto otázka sa ešte objaví, ale myslím si, že tu sú jasné prepojenia. A potom, keď sa bude vo výbore hlasovať a za, za ten čas budú prichádzať ďalšie návrhy, Čiže my, tam musí byť jasné, čo tu robíme a aké budú prichádzať návrhy. A potom ten e, článok 2, kde spotrebitelia majú mať možnosť mať prístup k tejto, tejto službe, ak ich popisuje členský štát. Čiže to nejde iba o to je platené služby za obsah, ale to musí obsahovať aj také veci ako napríklad e, BBC iPlayer, STV Player a toto tzv. Geo, ten tzv. geoblocking sa vlastne deje, pretože máte napríklad škótsku televíziu v Škótsku a potom ITV inde. Čiže sú tu veľké výzvy z hľadiska portability a aj keď my chceme, aby sa toto všetko samozrejme dialo, ale zároveň treba tieto veci vysvetliť veľmi dobre. Takže to bolo tak na začiatok. Ďakujem aj za uh, to, že za, tvoj, za váš čas. Ďakujem pekne teraz, eh, Sapi. Ďakujem pekne. Predovšetkým sa teším, že ste si našli čas, aby ste tento návrh nám mohli predstaviť. Myslím si, že je to určite ten dobrý, správny krok, ale už tu boli viaceré otázky. Aj Katrin Steiler jasne povedala, že niektoré veci sú dosť texte veľmi vágne, takže na niektorých miestach musíme trošku ten text jednoznačniť. Viem, že boli určité aj neistoty z hľadiska týka rozsahu pôsobnosti, koho sa to vlastne týka. A teda my chceme, aby boli tu podniky, e, programy e, prístupné verejnosti, ktoré, za akých podmienok, ktoré služby, ktoré sú platené, ktoré niekto, e, za čo bude zodpovedný a podobne, ako s tým budeme nakladať. Tiež aj systémy registrácií, akým spôsobom zavedieme, tak aby sme mohli aj kontrolovať tú portabilitu, otázky Katrin, ktoré je položila, to platí, mm, čo znamená, aký čas dočasný je obmedzený. Ja som napríklad e, cez víkend vo svojom volebnom vode, ale 4 dní som tu, tak kde mám svoju vlastnú e, adresu v Nemecku, tak som čo teraz e, dočasne mimo, alebo ako to zadefinujem podobne. Takže toto treba jasne uviesť, pretože v mnohých bodoch sú tieto otázky príliš vágne popísané a potom sú tam aj niektoré body, ktoré by som chcela viac e, objasniť, e, napríklad, ktoré sa týkajú možnosti využívania, takisto aj vysvetlenia k slediska práv, pretože tu už sme mali aj diskusiu o copyright, e, teda o vlastnických právach autorských právach a podobne, keď ide o knihy, e, časopisy tiež majú svoje licencie a sú licencované, a chránené a podobne. E, nie je možno len tak, aby kde si sa pohybovali po internete, čiže tu treba e, už keď sme hovorili aj o audiovizuálnom obsahu, tam sme hovorili o princípe teritoriality a tam boli určité naše požiadavky aj k finančným štruktúram, ktoré by boli v budúcnosti možné a potom je tu tá otázka, ako sa to potom bude dať na pre budúcnosť tak napojiť, aby postupne sa zvýšila tá portabilita bez toho, aby sa museli tie základné štruktúry alebo finančné modely v audiovizuálnom sektore, či už ide o filmy alebo šport, aby sme to nezničili, čo je Takže týmto by som chcela požiadať, aby niektoré veci teda boli tie, čo sú vágne a nejasné, aby boli ešte viac objasnené a konkretizované. Ďakujem teraz Dan Dalton, ďakujem pani predsedajúca. Ja by som chcel zablahoželať komisii nie je zvyčajne veľmi zvykom z mojej strany zablahoželať komisii, ale myslím si, že v tejto otázke sa nám podarilo problém celkom dobre zvládnuť. Myslím si, že je to veľmi dobrý, dobrý návrh, pretože vlastne umožňujete portabilitu, ale zároveň chránite aj teritorialitu existujúce modely udelovania licencií a to je, myslím si, že kľúčové. Tiež musíme jasne uviezť, že tu nejde o europoslancov, predovšetkým tu ide o ľudí, ktorí cestujú na dovolenky a na služobné cesty a ja počúvam množstvo šťažností, ktorí nemôžu, od ľudí, ktorí nemajú prístup k veciam, keď sú v zahraničí, takže určite toto treba presadiť. Mám ešte niekoľko otázok. Jedna z nich sa týka napojenia toho, čo už spomenuli aj viacerí predrečníci z hľadiska dočasných pobytov. Ja by som sa tiež chcel spýtať, čo to konkrétne znamená, ale dá sa, že sú tu, je tu trošku také, e, tak, taká šedá zóna, pretože niektoré e, e, niektoré požiadavky sú, sa viažú napríklad na kreditnú kartu, ktorá má, je viazaná na určité tú adresu konkrétnu a keď niekto je v inej krajine, či, vlastne sa tu potom ako keby už e, spochybňoval ten princíp portability, keď niekto sa ocitne vlastne v inej krajine, tak neviem, ako sa toto vyrieši. Potom pokiaľ ide o Netflix, takéto služby. Už je to v niektorých členských štátoch, pričom v niektorých štátoch má iný obsah. Neviem, e, napríklad v Británii je Netflix a keď máte, máte aj v Belgicku a keď prejdete z Británie a vy ste používateľom Netflixu, v Belgicku je tam iný obsah ako je v Británii. A mne by som chcel vedieť, že ako si s týmto, e, sa s týmto vysporiadate. To by som chcel vedieť, ale inak je to veľmi dobrý návrh. Predsedajúca Anna už nám veľmi naozaj E, uniká čas, takže Claire, budeš sa musieť tomu potom vrátiť, ale je tu ešte Kaja Kalas. Áno, ďakujem pekne. Takže ja som to pochopila tak, že komisia sa rozhodla, že rozdelí návrh. Jedna vec bude portability, obsah a oddelilo to od cezhraničného prístupu. Tak ja sa chcem spýtať, že či pripravujete potom aj návrh cezhraničného prístupu aj pre takých, ktorí nie cestujú, ale aby sme mohli mať aj cezhraničný spoločný vnútorný trh. Predsednička, áno, ďakujem. Teraz ešte Julia. Vader, ďakujem za to, že ste prišli. Mm, pani Kalas, aj pán Denton vlastne už mi zobrali e, niektoré z mojich pripomienok alebo spomenuli. Ja by som chcela ešte povedať e, niečo k tej dočasnosti. Myslím si, že je dôležité, aby sa neuvádzali konkrétne lehoty, pretože e, e, z najväčších príjemcov budú napríklad študenti, ktorí idú na výmenu a tí môžu ísť do inej krajiny študovať na dlhšie ako 2-3 týždne a nebudú meniť svoje miesto pobytu, respektíve svoju trvalé bydlisko. A veľmi, podľa mňa by, bolo, veľmi jednodu, by malo byť veľmi jednoduché určiť eh, trvalé bydlisko osoby a zistiť, kde osoba býva. Tam na, tom, na prvom mieste by mali byť poskytnuté služby. Potom pán Danton ešte povedal, o tomto mne tiež vidím trošku e, protirečenie medzi článkom 3 a 4, pretože sú to služby, ktoré majú rovný, rôzny obsah v rôznych krajinách, napríklad Netflix. Ďalej článok 3 hovorí, že poskytovateľ by mal umožniť portabilitu, čiže mala by to byť určitá možnosť voľby. Čiže keď cestujem, či chcem pozerať obsah e, svoj, ktorý mám doma, alebo obsah, ktorý je v tej krajine, v ktorej sa nachádzam. Potom článok 4 hovorí, že služby by mali e, považovaní za to, že fungujú len v tej krajine e, trvalého pobytu, čiže či ozaj, keď, budem, keď vycestujem, budem môcť vidieť ten obsah, ktorý mám doma. A komisár Krötinger spomenul, že nechce ľuďom zobrať ten obsah, obsah, ktorý už práve majú. A myslím si, že toto je tiež dôležité. Ďakujem pekne, Markus FTT. E, e, a potom ja už to uzavriem. Ďakujem pekne. Budem stručný. Ja som vypočul kolegov, ktorí hovorili o portabilite. To je síce v poriadku, ale možno um, nám strácame zadateľa ten východiskový princíp, že tu majú e, spotrebitelia využívať určitý e, materiálny alebo nemateriálny produkt. No, budem príklad, napríklad v mojej krajine si kúpim knihu, a potom idem na dovolenku, e, tak za sebou si nemôžem tú knihu vziať, takže som nútený si kúpiť novú e, kópiu v tej domej krajine. To je vlastne ako len príklad uvádzam. Čiže ako sa dá vysporiadať s týmto problémom? E, kľúčom je, že keď máte právo používať určitý produkt bez ohľadu na to, na akom médiu ho použijete, aby ste mohli pristúpiť k tomuto obsahu, tak toto právo využiť, tento tovar, ktorý ste si zakúpili, musí byť zaručený zo všadiaľ. Ďakujem. Ďalšia rečnička, ďakujem za ten návrh. Ja som chcela ešte raz vedieť, aký je časový rámec tej, týchto prác, ako rýchlo to bude postupovať. Možno, že som to prepočula vo vašej prezentácii. Ale tiež som chcela uviezť eh, niektoré veci, ktoré spomenuli kolegovia. Portabilita je veľmi dôležitá a ja to tiež vnímam ako prvý krok a, a dostupnosť je dôležitá, ak chceme mať spoločný trh, e, to je to dôležité nie len pre tých, ktorí cestujú, ale aj pre tých, ktorí chcú mať prístup k rôznym krajinám, rôznym kultúram, chcú vedieť, čo sa deje a tak ďalej. A o tomto som dostatočne veľa nepočula. Ja viem, že nedá sa robiť všetko naraz, ale sa chcem spýtať, či tu je takýto plán. A som si istá, že obdržíte veľkú podporu aj z našej strany predsednička. E, ja som tu, pokiaľ viem, tak profesor Monty je už na ceste. Takže nech sa páči, aby ste zodpovedali. Ďakujem, pani predsedajúca. Poprvé, keď ide o otázku prepojení, e, na ktorú ste viacerí poukázali, naozaj toto je len prvý krok. Sú prepojenia z, na, v rámci návrhu geoblockingu, pokiaľ ide o služby, ktoré sú poskytované online a potom sú tam aj tie ďalšie aspekty, ktoré súvisia s autorskými právami a my sledujeme momentálne, čo sa ešte dá urobiť. Tento návrh vyšiel preto, lebo už bol pripravený. Mysleli sme si, že to je už naliehavá otázka a je treba konať a toto je vlastne prvý pozitívny krok. Ďalšie budú nasledovať a tie budú musieť byť plne komplementárne Takže tie návrhy budú prechádzať e, počas tohto roku, aby veci budú prichádzať tohto, e, tento rok, ale sme chceli už začať. Katrin, e, vaša otázka je tej autentifikácie. Nechceme robiť nejakú podmienenú autentifikáciu, ale to neznamená, že nebude musieť byť nejaká potom neskôr, akým ide aj o tú službu, ktorú si zakúpil predplatiteľ ďalej Ne, neviem, že či e, obmedzenia, otázka definície, definície e, zvyklého alebo obvyklého e, rezidenta, pretože to je otázka, kde bývate najčastejšie, to je vaš, vaše centrum vašho záujmy, to, to by bolo asi zhruba k tejto definícii. E, ďalej, pokiaľ ide o aplikácie, ak tam, bude, ak tam bude, budú na to naviazané autorské práva, tiež budú musieť byť e, e, zahrnuté. Potom otázka k domácim službám. No už myslím si, že Netflix je momentálne trošku vynimočná situácia v tom zmysle, že keď pôjdete na druhú stranu Atlantiku, tak vám tam ponúknú ich katalóg obsahu, ale my chceme zabezpečiť, aby ste mohli pokračovať vo, vo vlastnom predplatenom servise, pretože no, o ten tento obsah máte hlavne záujem. A, a oni vám potom by mali poskytnúť na druhej strane Atlantiku tú možnosť navyše, či ešte máte záujem a ten obsah, ktorý oni poskytujú svojim obyvateľom. Čiže nechceme vám brániť vo využívaní vašich existujúcich práv, ale aby ste mohli potom občine sledovať aj vysielanie iných vysielateľov. Ďalej je tu otázka, bola tu ešte otázka, ktorá sa týkala vysielania, čiže licenčné poplatky za televíziu, to nie sú platené služby online, čiže pokiaľ ide o e, vysielanie televízie, to nebude pokryté, pretože tu sa jedná čisto len o služby poskytované cez internet online. Takže Áno to súvisí s tým, že um, aký je rozdiel medzi tými vecami, ktoré sú, sú online a ktoré sú teda nie online. Ďakujem veľmi pekne. E, veľmi mám veľa pra- šťastia vašej, alebo úspechov v tejto práci a pokiaľ ide o časový harmonogram, no chceli by sme čo najskôr, no mám teraz vám neviem presne povedať, že či to bude ten deň toho mesiaca, ale určite by sme chceli tieto veci mať aj nové návrhy ešte pred letom. Ďakujem pekne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 Dámy a páni, ďakujem pekne. Je to veľmi zaujímavé dopoludnie pre náš výbor, pre vnútorný trh. Je to veľmi dobrý spôsob, ako začať nový rok ďalší bod našho programu je výmena názorov s pánom profesorom Mario Monti, bývalým pánom komisárom pre jednotný trh a bývalým talianským premiérom. Ďakujem pekne, že ste prišli dnes medzi nás na zasadnutí tohto výboru. Vieme, že nám vždy poskytujete mnoho rozumných názorov a predstavujete širší kontext, preto sme vás pozvali a ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. Takže toto je veľmi relevantná diskusia, pretože pod vedením Lara Komi e, náš výbor pripravuje správu z vlastnej iniciatívy o strategii jednotného trhu s cieľom poskytnúť informácie pre odpoveď parlamentu na e, stratégiu komisie, ktorú komisia pripravila v oktobri minulého roka a nedávno sme zadali štúdiu ako následnú aktivitu o význame vnútorného trhu, čo by stálo, keby nebola Európa, Európska únia. E, E, mne sa nepačí ten názov, ja by som skôr to chcela zmeniť na výhody spolupráce, aby to bolo vnímané pozitívne. Čiže výhody spolupráce a nie cena za neexistenciu spolupráce. Ďakujem pekne. Poprosím vás teda o úvod a potom budeme mať výmenu názorov, prvé kolo otázok od koordinátorov a potom ak ostane viac času, tak ďalšie otázky dnes ale teda môžeme pokračovať do 12. Áno, dobre. Pán profesor Monty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, že ste ma pozvali. Som veľmi rád, že som opäť v Európskom parlamente, predovšetkým a konkrétne na tomto výbore. A súhlasím s vami v tom, že Opäť je to veľmi vhodný moment, relevantný moment, aby sme diskutovali na tému jednotný trh a aby sme eh, ho nadalej oživovali alebo udržiavali pri živote. Je na stole viacero veľmi dôležitých eh, paralitických a zároveň sa pripravujú aj politiky je tu správa panelu na vysokej úrovni o stratégii na dobudovanie jednotného trhu. A bol som informovaný o tejto správe ešte v čase prípravy, čo bolo pre mňa veľkou výhodou. Ja považujem túto štúdiu za vynikajúci základ, potom je to nový dokument politiky, ktorý e, e, komisia vydala pred e, niekoľkými mesiacmi a teraz viem, že bude správa z vlastnej iniciatívy výboru pre vnútorný trh. Ja som mladý a starý podporovateľ vnútorného trhu od nepamäti Takže ja sa pokúsim zamerať sa na to, čo podľa mňa doteraz chýba. A ospravedlňujem sa, ak budem vychádzať eh, z predchádzajúcich príležitostí, kedy ma požiadali európske inštitúcie zamerať sa na vnútorný trh bolo to e, v roku 2010, keď predseda komisie Jose Manuel Barroso ma požiadal, aby som mu pripravil správu o novej stratégii pre vnútorný trh. A musím povedať, že vtedy e, som čerpal naozaj v mojej správe z mnohých informácií tohto parlamentu a tohto výboru, konkrétne s mojimi vzťahmi a kontaktmi e, s to, vtedajším výborom pre vnútorný trh s Malcolm Harborom a bola tu aj správa z vlastnej iniciatívy parlamentu. To boli kľúčové informácie, ktoré som čerpal pri svojej práci. Odvtedy, som, mám dojem, že odvtedy komisia do určitej miery povedala by som, od pomerne veľkej miery sa riadila odporúčaniami, ktoré boli v tejto správe, pretože sme mali jednotný trh. Act, Single Market Act 1, Single Market Act 2. Samozrejme nie všetko bolo prevzaté, ale musím povedať aj to, že ani nie všetky E, moje návrhy správe boli, ne, všetky neboli originál alebo nové. E, Niektorí trvalo dlhšie, kým sa presadili, iné boli originálnejšie. A takže celkové sa dá povedať, že tá, po tejto správe došlo k väčšiemu počtu následných implementačných krokov v porovnaní s inými správami v eh, predstavili experti alebo konzultanti. Avšak obávam sa, že sa naozaj nediskutovalo alebo nešlo sa ďalej práve v tých najdôležitejších častiach, aspoň podľa mňa. A spomeniem tri takéto prvky. Nazvem ich E, vykonávanie, uplatňovanie v praxi nájdenie rovnováhy medzi trhom a sociálnymi konotáciami v rámci sociálno-trhového hospodárstva a potom správa a riadenie jednotného trhu. Pokiaľ viem, to je téma vašej následnej diskusie. Takže čo sa týka presadzovanie uplatňovania. V praxi 5 rokov som pracoval e, pred mnohými rokmi na téme vnútorného trhu a vtedy som mal na starosť politiku hospodárskej súťaže pre svoju psychologickú rovnovahu som mal šťastie, že to bolo v takomto poradí pretože ak by to bolo naopak, ak by som bol najprv komisárom pre hospodárskú súťaž a potom komisárom pre vnútorný trh, miera frustrácie by bola bývala neudržateľná. Na druhej strane, ak som prišiel z univerzity a ak by okamžite z univerzity som dostal do eh, kompetencie politiku e, hospodárskej súťaže, nebol by som jednoducho psychologicky pripravený na vykonávanie takých obrovských právomocí, aké mal komisár pre hospodárskú súťaž. Takže nerobte, prosím vás, nič, neobmedzujte takéto právomoci. O to vás žiadam. Ale Mal som naozaj vynikajúcu jedinečnú príležitosť, bol som doteraz jediný v krátkej histórii európskych inštitúcií, e, jediný, ktorý zastával obidve funkcie. A teda uvedomujem si veľmi dobre, aké sú rozdiely medzi vykonávaním a postupom presadzovania platnej legislatívy v oboch prípadoch. A dá sa povedať, že Nakoniec presadzovanie pravidiel vnútorného trhu je dôležitejšie ako presadzovanie pravidiel hospodárskej súťaže, pretože hospodárska súťaž je samozrejme veľmi dôležitá, ale týka sa jednotlivých podnikov, jednotlivých prípadov štátnej e, pomoci, jednotlivých prípadov fúzií alebo kartelov. A tu hovoríme o infraštruktúre európskej integrácie, keď hovoríme o jednotnom trhu. A nenáhodou som vo svojej správe v roku 2010 venoval celý odsek na strane 97 téme proaktívneho presadzovania. V podstate sa tam hovorí o tomto. Ak komisia zistí porušenie predpisov zo strany členského štátu, porušenie predpisov, teraz nehovorím o príprave legislatívy, hovorím o presadzovaní e, existujúcej legislatívy. Ak komisia zistí, že členský štát nedodržal porušil nejaké pravidlo jednotného trhu, tak ten postup je zdlhavý, ťažkopádny, je to postup e, alebo konanie pre porušenie predpisov od oficiálneho oznámenia cez dôvodovú správu až po súdny spor. A každá fáza je veľmi zdlhavá a ak všetko je tak, ako má, tak konečné rozhodnutie súdu, okrem prípadov, kedy členský štát prizná svoju vinu skôr, to konečné rozhodnutie príde po 4-5 rokoch a medzi tým pretrváva toto porušenie predpisov. Za bežných okolností, nie vždy, v žiadnom prípade nie vždy, ale za bežných okolností obyčajne komisia, komisie dá súd za pravdu a to zabezpečí, alebo teda celý tento proces trv, znamená, že to porušenie predpisov pretrvá na trhu príliš dlhú dobu. V inom prípade, ako náhle komisia rozhodne o karteli, fúzii, zneužívaní dominantnej pozície, nesprávne použitej štátnej pomoci alebo zneužívaní dominantnej pozície, ako v prípade Microsoftu, vtedy okamžite to rozhodnutie sa stáva právne záväzným. A samozrejme členské štáty a podniky majú možnosť obrátiť sa na súd a často tak aj konajú a niekedy komisia prehrá, ale nie vo väčšine prípadov. A teda porušenie pravidel hospodárskej súťaže, náprava situácie je oveľa rýchlejšia. A ja správe hovorím o tom, že sa dá zistiť, či právomoci komisie v rámci postupov pre porušenie predpisov, či by nemali byť zosúladené s postupmi, ktoré sa uplatňujú pri, v oblasti hospodárskej súťaže. Je to vec, o ktorej keď sa mi o niekoľko rokov neskôr stalo, že som bol premiér Talianska a bol som teda na Európskej rade, tak sme napísali list. Pôvodne to bol list, ktorý, autorov som bol ja spolu s premiérmi Británia a Holandska a potom to podpísalo 11 hlav štátov a vlád. E, a práve v tomto liste bola táto myšlienka a na rade mnohí pozitívne reagovali a potom sa nič nestalo. Takže toľko k presadzovaniu pravidel, ale poprosím vás seriózne sa venujte tento téme všetkým v časoch, kedy spontánne zosúladenie alebo prispôsobenie sa pravidlám sa stáva skôr výnimkou ako pravidlom alebo ako akýmsi morálnou potrebou mm, jednotlivých členských štátov. A čo sa týka sociálnych aspektov a trhu, to je veľmi politická téma v správe, som o tom hovoril a v žiadnom prípade oh, nikto to na to nenaviazal potom, ale v správe hovorím o tom, že v Európskej únii a všetci vieme, že je tu viacero členských štátov, ktorým je blízka tradícia sociálno-trhového hospodárstva, kde sa kladie veľký dôraz na sociálne aspekty. Skôr to je na kontinente európskom, skôr sú to členské štáty eurozóny a skôr sú to štáty, ktoré majú skôr takú korporatistickú tradíciu vedenia e, ekonomík. Samozrejme, má to svoje výhody a nevýhody. Nechcem sa tu nejak absolútne vyjadrovať k tejto veci. Potom sú tu iné členské štáty, ktoré majú takú e, živšiu kultúru trhového hospodárstva, sú otvorenejší hospodárskej súťaži a z, geograficky skôr sú okolo toho jadra členských štátov EÚ. Ako príklad uvediem Spojené kráľovstvo, škandinávské štáty, mnohé ešte stále tzv. nové členské štáty. Ide o to, že krajiny tejto druhej kategórie. Možno to, to v žiadnom prípade neposudzujem, nedávam ich na, do druhej pozície, ale také štáty ako Spojené kráľovstvo sú sklamané európskou integráciou ako takou. Ak vidia, že základ na ktorom sa rozhodli vstúpiť do EÚ, to znamená jednotný trh, nie je braný dostatočne vážne. A v priemere, aspoň teda pred niekoľkými rokmi, odtedy som to neoveroval, ale pred niekoľkými rokmi priemerná miera dodržiavania pravidel vnútorného trhu prípady porušovania, ktoré sa dostajú na súd, e, cez ktoré sa meria miera nedodržiavania predpisov, e, boli vyššie v tých štátoch, ktoré sú mimo eurozóny, ako v prípade štátov, ktoré sú v eurozóne. Čo pre logiku politickej ekonomie je e, v podstate taký e, základ, keď chcete mať jednotnú menu, prvým predpokladom je plne fungujúci vnútorný trh. Ak nie, tak nikoho neprekvapí, že sú problémy napätia a že e, priestor jednotnej meny neprinesie to, čo sa očakáva, čo sa týka v oblasti hospodárskeho rastu a praco- e, zamestnanosti. Na druhej strane, a tu doplním len to, že viem, že teraz sa momentálne rokuje medzi Spojeným kráľovstvom a zvyškom Európskej únie o všetci viete o čom, aby sa zaznamenal významný pokrok v rozhodovaní a implementácii na vnútrom trhu, aby sa tieto veci brali vážnejšie. A myslím si, že to, tým by sa dosiahli prvky, ktoré by získali e, na našu stranu britskú verejnú mienku a dokonca aj britských politikov do určitej miery a presvedčili ich o tom, aby naďalej zotrvali v EÚ. Na druhej strane viem, že aj v tomto výbore sa často diskutuje o sociálnej Európe, pretože niektoré štáty sú presvedčené o tom, že nemáme dostatok sociálnej Európy. Úprimne povedané, môj názor, hovorím o svojom názore, môj názor je taký, že sme vo veľmi nepríjemnej situácii, pretože ja osobne som presvedčený o tom, že väčšina akcií v rámci sociálnej Európy by sa mala robiť na úrovni členských štátov s vysokou mierou subsidiarity. Ale doteraz v podstate tá situácia vyzerá tak, že ak integrácia trhu napreduje tak, ako napredovala doteraz – s veľmi malou mierou daňovej koordinácie. Nehovorím o harmonizácii, hovorím o koordinácii daňových otázkach. To znamená, je tu veľká hospodárska súťaž v oblasti daní. Potom je stále ťažšie pre členské štáty mať zdroje na to, aby presadzovali sociálnu politiku na úrovni, akej chcú, pretože daňová hospodárska súťaž je stále viac a viac smerom k mobilnej daňovému základu e, od zdaňovania práce, zdaňovanie podnikov a najviac v podstate postihovaní sú pracujúci, predovšetkým tí nekvalifikovaní pracujúci, ktorí nevedia, nie sú takí mobilní, až kým nepríjmu dramatické rozhodnutia a neemigrujú. Takže každý rok, ak nedojde k pokroku v oblasti daní, platíme e, za to e, imidžom jednotného trhu pred volečmi v našich krajinách, ktorí povedia, dobre, napríklad odbory povedia, dobre, vy ste nás presvedčili v minulosti, že jednotný trh je dobrá vec, ale vidíme stále viac a viac jednotný trh ako niečo, čo je v protiklade k eh, sociálnej politike alebo k stupňu sociálnej politiky, lebo daňové základy sú erodované a členské štáty majú stále väčšie problémy. Takže ja si myslím, že potrebujeme určitú dohodu medzi kontinentálnymi sociálnymi trhovníkmi, ktorí berú jednotný trh vážnejšie a za to žiadajú aby tí čistí trhovníci akceptovali určitý stupeň daňovej koordinácie, čo by bola mocná zbraň proti daňovým podvodom a daňovým únikom a daňovej erózii. A na záver už pridlho rozprávam niekoľko slov k, k dobrému spravovaniu spoločnosti governance. V mojej správy som sa zameral veľmi stručne, sú to len tri strany, na túto tému. A tieto tri strany sú na konci správy, pretože ja viem, že najviac sa číta tak, že si prečítate úvod a potom posledné 3-4 strany. Je to kapitola 5, politická iniciatíva na posilnenie jednotného trhu v zátvor v úvodzovkách a ekonomická menová únia. Lebo by sme mali prestať s tým mentálnou uchylkou, že existujú nejaké makroveci, ktoré sa majú riešiť na najvyššej politickej úrovni, pretože sú príťažlivé alebo bolestné alebo oboje spolu. A preto potrebujete mať 5 prezidentských správ, aby ste vysvetlili tie kroky k skutočnejšej, ozasnejšej EMU. Ale čo o tom e, by sme povedali, o tom skutočnejšom E v tom EMU? A to je vlastne vaša práca tu, tento jednotný trh. A tam spomínam na týchto posledných troch stranách v zásade dve veci je to nové zameranie inštitúcií na jednotný trh a prichádzam s určitými návrhmi, ktoré vyplývajú zo skúsenosti s tým, že ako v komisii, poprvé v Európskej komisii, by jednotný trh mal mať taký vše preklenujúcejší, holistickejší, všeobjímajúcejší prístup. Samozrejme niekedy ide o porušenie a presadzovanie. Ešte predtým, keď komisia navrhuje legislatívu jednotného trhu, taktiež som si dovolil veci predvídať a urobiť návrhy na tému adresu Európskeho parlamentu a jeho výborov Samozrejme, príma tejto, tohto výboru nebudeme nikdy spochybňovať. Povedzte to na hlas. Nadradenosť tohto výboru budeme spochybnovať a nehovorím to v každom výbore, kde hovorím. Ďakujem. A taktiež, čo je ešte dôležitejšie, Hovorím aj o rade a mám návrhy na ich adresu, najmä v, na adre, hovorím na adresu Európskej rady, pretože si myslím, že tam sú potrebné zmeny. Keď som to písal, nemal som ešte skúsenosti z práce v Európskej rade a a nikdy sa nedostaneme oveľa ďalej v otázke jednotného trhu, pokiaľ ho pokiaľ politicky nedosiahneme to, že zahambíme ostatných, e, že zahambíme hlavy štátov v očiach ich občanov doma za to, čo pravidelne robia v oblasti jednotného trhu, a síce, že tam pochlebujú každý rok v niektorých neverejných nečítaných dokumentoch a potom e, benigne e, vynechávajú svojich odvetvových ministrov alebo aj odvetvové rady ministrov. aby premleli tieto jednotlivé návrhy legislatívy, pretože jednotlivé formácie lady sa jednoduchšie manipulujú alebo lepšie na nich sa dá udrieť zaujímami jednotlivých zaujímavých skupín. Takže vlastne ani netreba to tak veľa spraviť, aby sme dali príslušnú váhu, význam jednotnému trhu. A keď sa nájde cesta, tu navrhujem niečo v tejto staromodnej správe, tak napríklad by sme mohli hovoriť o trojročnom období, kde by bola hlavná téma, téma, okolo ktorej pri ktorej by sa mohla meniť farba tváre hlav štátov alebo vlád, v závislosti na tom, do akej miery dosiahli dodržanie svojej, svojich slubov, tak to by bolo možno to najlepšie. Vy ste politici, ja neviem celkom presne, čo som ja, ale taký zoznam vecí, ktoré treba spraviť v takej a v takej časti jednotného trhu sú zásadné veci. To treba sledovať a vo väčšine prípadov sú to veci, čo sú tam už 25 rokov. Ale zamerajte sa prosím na tú politickú hodnotu, pridanú politickú hodnotu, ktorú, ktorú tu treba uplatňovať, nie pre slavu tých, čo pracujú za jednotný trh alebo na jednotnom trhu, alebo pre slavu výborov parlamentu, ale preto, aby sme pomohli európskej ekonomike. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor. Jedno z mojich prvých záväzkov bolo, že sa budem snažiť vidieť veľký obraz. Ďakujem veľmi pekne, že ste sem prišli a pomohli nám myslieť práve vo veľkom obraze. A veľký obraz je to, že ak chceme povzbudiť naše hlavy vlád, aby viac uvažovali o jednotnom trhu, musia rozmýšľať viac pozitívne a nie negatívne. A teda treba uvažovať o výhodách a nie len o nákladoch. Chcem len ešte niečo povedať, tie prínosy, tie výhody, ale treba použiť také metódy a postupy, aby konečne jasne videli aj ten nák- tie náklady pre nich individuálne vyplývajúce z toho, keď povedia, že urobia jednu vec a neurobia ju. A tie výhody z toho, čo majú, ak to urobia. Ďakujem veľmi pekne, pán profesor Monty. Je to veľmi dobré, že ste tu medzi nami znovu v tomto výbore. Teším sa. Váš príhovor a úvahy boli veľmi napomocné, veľmi dôležité. Spomenuli ste, že ste e, preskumník zvonku. Tá kniha o jednotnom trhu 1.2 boli veľmi užitočné. A ak sa pozeráme na Európu tak, a na cestu pred, je dobré, že ste tu, ale ja chcem povedať ešte niečo, než budem konkrétny myslím si, že ak aj nebudem veľmi optimisticky, tak keď si pozrieme čísla, analytiku, tak bohatstvo v EÚ nebolo nikdy vyššie ako dnes. Takže je tu veľký pozitívny základ, z ktorého treba vychádzať pri úvahách, ale žiaľ v niektorých členských štátoch profesor Monty to tak nie je. I keď aj tie zlepšili životnú úroveň, vzhľadom na to, že sú na jednotnom trhu a EÚ. Spomínali ste členské štáty a, a, môžeme, a pre ich predsedov vlád a môžeme len povedať, že neexistuje nevinný členský štát. Ja som bol spravodajca k prvej správe o spravovaní jednotného e, trhu. Nie len preto, že som si prečítal celú vašu správu, ale preto, že išlo o správu parlamentu. A to, čo ste spomínali, keď sa hovorilo o governance, e, komisia vôbec ne, ne, neakceptovala alebo nerobila na nich. V presadzovaní komisia Bienkovská chce ísť ďalej, chce byť štrukturovanejšia a silná, ale štruktúry sú veľmi na, na, náročné. Takže sa chcem veľmi jasne spýtať, čo by ste nám odporučili, aby sme dostali takú politickejšiu stratégiu, eh, ktorá by doviedla jednotný trh späť na stôl vlád a štátov? aby to nebolo len, keď sa hovorilo o príťažlivejších alebo naliehavejších otázkach, pretože my si myslíme, že jednotný trh je dôležitý pre ekonomiku 28 členských štátov EÚ. Sme radi, že ste tu, ale chceme pozvať aj iných rečníkov, aby pomohli presadiť túto myšlienku. Ale je to veľmi ťažké, pretože zdá sa, že je to veľmi náročné, veľmi podrobné než by sa, na to, aby sa to dostalo do programu rady. A my by sme si radi vypočuli vaše skúsenosti, čo máme spraviť preto, aby sa to dostalo na stôl, na stôl rady. Ďakujem, Katie. Ďakujem. Vždy sa, pán profesor Menti, teším, keď vás počujem prednášať v tomto výbore a keď vidím vašu oddanosť tomu, čo je dôležité pre nás všetkých, a to je jednotný trh, vítame, že naša predsednička chce uvažívať vo veľkom obraze a to, čo ste hovorili o týchto troch častiach e, vašej pôvodnej e, správy z roku 2010, je tu, ja poznám spravodajca viem, čo hovoril pri reflexiách o, na tento semester, Ide teda aj o to, že ako bude vzerať jednotný trh, čo chceme pre 21. storočia a podobne. A stále sa vráciame len k tomu, že porušenie procesy a tak ďalej. A my sme len takí silní, ako je tých 28 členských štátov. Potom ste tu spomenuli veľmi vtipne, že ste začali s hospodárskou súťažou a jednotným trhom potom. A to, čo ste povedali, to je veľmi dôležité. Takže k tejto téme rovnováhy medzi tým, že budeme mať trh, ako aj prínosy sociálnej politiky. To je vec, ktorá je veľmi dôležitá. A keď vidíme ľudí, ktorí sa dostávajú k prekernejšej práci a vidíme, aký dopad majú niektoré veci na kvalitu života, tak je dôležité, aby sme konali a pomohli tým na ktorých má dopad zmena postupov, praxe a vidíme v Európskej únii e, potrebu v oblasti vzdelávania a nových zručností. Vidíme veľké príležitosti v IT sektore, ale chýbajú ľudia, ktorí by boli na to odborne pripravení a to je veľmi zlé v e, ére jednotného digitálneho trhu, ktorý budujeme. Takže vidím tu veľké problémy, veľké výzvy a tento výbor by sa mal, e, mohol robiť jednu vec lepšie a to je reflexia, zamýšľanie sa. Pracujeme predsa veľmi intenzívne na téme jednotného trhu a prečo je to potom tak, že teória sa rozvíja, ale presadzovanie v praxi pokulháva? Musíme sa nad tým naozaj zamyslieť, prísť s návrhmi. A mám konečnú otázku náš. Akú radu by ste dali britskému premiérovi, ako bývalý premiér, inému premiérovi, ktorý sa pozerá na jednotný trh a najmä v období pred referendum v UK? Ďakujem. He's in listening mode. I got um, Dan Dalton. Dan, ďakujem Vicky, ďakujem pán profesor Mondlty za to, že ste prišli. Súhlasím s mnohým, čo je v tejto správe. Je to, odráža to prácu, ktorú robíme my a súhlasím s vami aj z hľadiska mojej správy o netarifných bariérach, prekážkach Potrebujeme pri jednotnom trhu koordináciu a podobne. Ak členské štáty konajú protekcionisticky, tak škodia len vlastným spotrebiteľom a vlastným MSP. My síce máme jednotný trh, ktorý je dostatočne jednotný na to, aby pomáhal veľkým podnikom, ale nepomáha MSP. Pre malú britskú firmu je stále problém ísť obchodovať do Francúzska. Takže ľudia si myslia, že EÚ je pre veľké podniky a nie pre MSP. Jednoducho musíme členské štáty pohnúť, aby toto prekonali. Hovorili ste veľa o presadzovaní a porušovaní. Úplne súhlasím s vami, že či tu existuje možnosť, aby mala komisia viac mechanizmov, aby mohla priamo pracovať s členskými štátmi, skôr než ich dá na súd, aby sa snažila meniť mentalitu členských štátov a nemusela ísť cestou dlhých súdnych procesov. Pán profesor, potom ste ešte hovorili niečo, čo ja nazývam tá tretia vlna politiky jednotného trhu. A to je politické rozdiely. Spomínali ste sociálnu Európu. A z môjho pohľadu musíme jasne povedať, že sociálna Európa niečo stojí. Je to menej e, efektívne, proste sú tam ekonomické náklady za sociálnu Európu. E, a ja v UK vidím to, že tie krajiny, ktoré ste uviedli ako tie, ktoré idú touto cestou sociálneho trojhospodárstva, tie často využívajú jednotný trh na to, aby uplatňovali, presadzovali tieto pravidlá aj v ostatných krajinách, alebo ich nútili. nutili. A to je veľký problém pre takú ekonomiku, ako je UK a potom troška možno rozporovať, čo ste povedali, to je daňová koordinácia. Ja si myslím, že jedna z tých vecí, ktorí chcú, aby UKA zostalo v Európe, aby nehovorili o daňovej koordinácii, pretože to je jedna z vecí, ktorá nás veľmi rýchlo vyženie z EÚ. Daňová súťaž, to je dobré, daňová súťaž umožňuje dynamickým ekonomikám medzi sebou súťažiť na vnútornom trhu, umožňuje tým vládám určiť a ponúknuť podnikom, pozvať ich bez, a bez daňovej súťaže by ste toto všetko zničili a členské štáty, oni sa rozhodujú, koľko musia žiadať na daniach podľa toho, koľko chcú vydávať a rôzne ekonomiky chcú vydávať rôzne množstvo peňazí na rôzne veci. Ak chcete sociálne trhové hospodárstvo, potrebujete viac daní, potrebujete vyššiu daňovú sadzbu, skúste to zaviesť v niektorých krajinách. To je ekonomicky nielen nežiaduce, ale naozaj by to viedlo k tomu, že vyženíte tieto členské štáty. A vo všeobecnosti toto bola jediná negatívna poznámka. Inak vš- veľmi podporujem všetko to, čo ste doteraz prezentovali a uviedli tam. Áno, mali by sme sa snažiť o to, aby jednotný trh fungoval lepšie. Nikto tu nie je za ALDE, takže zelený prosím. Ďakujem pekne, Vicky, za udelenie slova. Ďakujem, pán profesor Monty. Ja som novozvolený poslanec v tomto parlamente, takže je veľmi pre mňa veľkým potešením vás počúvať. Nebol som tu, keď ste pripravili vašu správu, ale moja analýza situácie, vaša analýza situácie, samozrejme pre nás veľmi cenná. Ja by som chcel zareagovať na to, čo tu zaznelo. A na to, o čom ste hovorili, čo sa týka konkurencie medzi štátmi, to znamená daňová otázka, sociálna otázka. Európska sociálna sociálna Európa niečo stojí, áno. Abraham Lincoln povedal, ako veľmi dobre viete, ak si myslíte, že vzdelávanie je drahé, skúste si predstaviť, čo stojí neznalosť totálna. A myslím si, že sme v rovnakej situácii. Sociálna Európa niečo stojí, ale Akú cenu by to malo pre Európu a spoločnosť, keby nebola harmonizácia alebo ochota e, spraviť e, v podstate e, Európu miestom, kde, ktoré, ktoré je silné, čo sa týka sociálnej stránky. Áno, e, daňová hospodárska súťaž pripravuje mnohé členské štáty o, o možnosti budovať spoločnosť, ktorá by bola vyváženejšia a spravedlivejšia. Dobre, beriem, ale mám tu určité problémy. A aj to, čo sa snažíme robiť na inom výbore v oblasti podávania správ o jednotlivých štátoch. Aké, ktoré by boli prípady, príklady podľa vás? Čo chýba Európe preto, aby sa pokúsila zabezpečiť zabezpečenie všeobecných európskych záujmov, nie len všeobecných záujmov jednotlivých členských štátov, aby sa to dalo riešiť spoločne? Mám pocit, že mnohí Európania, podobne ako mnohí Európania, že pojem všeobecný európsky záujem už sa o ňom nehovorí nikde, ani v inštitúciách, ani v rámci všeobecnej politiky mnohých členských štátov. Ja som rád, e, že hovoríte o tom, že je potrebné znovu obnoviť alebo znovu vybudovať e, niečo, čo by sa dalo nazvať všeobecný európsky záujem. Ďakujem. Teraz EPD. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán profesor. Ako expert aj ako politik by som sa chcel s vami rozprávať. Vy pred, zastupujete Taliansko. A mám metodickú otázku. V tých usmerneniach, ktoré ste spomínali, ktoré vydala ešte komisia Barosa, často riešite otázku alebo uplatňujete, pozorňujete na konsenzus a hovoríte, že komisia je strážcom zmluv a že musí sledovať tieto politiky a musí vychádzať zo širokého koncenzu. Niečo, čo mňa zaujíma, je, ako dosiahnuť tento koncenzus, pretože ako dosiahnete koncenzus pred e, implementáciou reforiem? To je jedna cesta spriet. Ak sa rozhodnete, aby ste veci na sílu presadzovali, skôr ako presvedčíte občanov, že rozhodnutie alebo tá cesta je to správna, potom budete chcieť dosahovať koncenzus, tak to je zase celkom iná vec, najmä keď hovoríme o ekonomickej politike, ktorá môže mať praktický dopad na život občanov a potom je tu ďalší aspekt. Mám tu zmluvy a máme zodpovednosti jednotlivých členských štátov, potom ich kompetencie. V niektorom prípade potom máme, ja neviem, integráciu. Veci nie sú jednoliaté, v iných prípadoch máme subsidiaritu. ale ja pracujem v tomto parlamente už roka pol a vidím tu rôzne iné pohyby a výbory ako tento, IMKO výbor, má veľký priestor pri interpretácii právomoci tej ktorej strany. Napríklad vysledovateľnosť. V niektorých prípadoch máme veľmi dobre vypracované metódy vysledovateľnosti, inde o tom ľudia nechcú nič vedieť. Teraz hovoríme o jednotnom trhu a pokiaľ ide o túto metódu a dynamiku, a musíme niečo dosiahnuť, čo by všetci podporovali, čo by sa spoločne podporovalo už e, preto, aby nedošlo k diskriminácii pri opatreniach. Ďakujem. Sergio Cofferetti, in that order. So, thank you takomto poradí rečníkom. Anna Maria, nech sa páči, ďakujem pekne. E, vítajte medzi nami opäť, pán predseda Monty. Ja by som chcela povedať tri veci. Vy ste boli z zakladajúcich e, otcov spolu s Delorom tohto vnútorného trhu a teraz, keď ste sa pripojili k občianskej spoločnosti, naďalej podporujete túto myšlienku, za čo sme vďační. Ste takisto jedným z mála, ktorý má aj um, kompetencie profesora na vašej úrovni. Tiež ste boli komisárom 10 rokov, máte skúsenosti a ste boli naozaj premiér v krajiny, takže naozaj to je, máte veľmi jedinečné portfólio, tak zostaňte s nami pracovať. V roku 2011 sme v parlamente začali s vami pracovať a vy, potom, keď sme si vypočuli aj vašu správu, teda z roku 2010 a tam odtiaľ pochádzal ten známy citát, že no, spoločný trh je rovnako nevyhnutný, ako aj zároveň sexy a toto stále platí. Vy ste popísali všetko už, takže ťažko sa mi s niečím nesúhlasí, čo ste povedali aj z hľadiska implementácie alebo neimplementácie spoločného trhu. Ja mám tú otázku, ako? Lebo na, vaše, na báze vašej správy by sme sa snažili aktualizovať a dať vnútornému trhu e, dostatočnú dôstojnosť tým, že sme prijali aj e, e, legislatívou trhu, tiež sme to zahrnuli vnútorný trh aj do e, odporúčaní podľa krajín a podobne a myslím si, že sme otvorili cestu, aby sme mali teraz politiku nulovej tolerancie za neimplementácie alebo za, teraz za nedodržiavanie postupov, už máme teraz aj urýchlené postupy, konania voči krajinám a podobne, čiže sme už aj sa nám podarilo dosiahnuť zlepšenie dodržiavania a um, presadzovať právo, avšak pretože niek, nie, v niektorých krajinách ešte, kde sa to nedodržiava, vlastne ešte stále prevláda akási ideológia, že trh nie je pre spotrebiteľov, že to je len pre podnik podniky pre biznis. A to je absolútna hlúposť a my pracujeme stále na tom, aby sme vyvinuli túto myšlienku, že to je situácia dvoch výťazov, že na oboch stranách to prináša výhody a tým sa vytvárajú pracovné miesta, ktoré sú európskymi pracovnými miestami, nie iba na národnej úrovni a my sa snažíme odstraňovať všetky prekážky, umožňovať voľný pohyb a nie, aby sme len uh, míňali prostriedky daňových poplatníkov. Takže tu sú vlastne tie ideologické ešte zábrany, ktoré e, bránia rozvinutiu trhu a to máte uvedené aj vy v vašej správe. Ja by som chcela uvedieť len také tri politické myšlienky, okrem tej otázky, ako vlastne to presadíme, túto politickú agendu na rade a táto otázka sa týka jednoty a kohezie v Európe. My ste to aj spomínali, existuje tá veľmi nebezpečná eh, roz, ten mesečný rozdiel medzi eurozónou a a mimo. A podľa mňa je to jedna z najväčších víziev, ktoré máme my v roku 2016, pretože bez tejto jednoty a kohezie sa nám nepodarí, súdržnosti sa nám nepodarí eh, zvládnuť všetky tie výzvy, pred ktorými stojí EÚ, vrátanie našich eh, priateľov, ktorí sú aj z Británie. Ďalšia otázka Schengen, slovo voľného pohybu európskych občanov. Celá táto diskusia, pravda, je teraz bola ukradnutá e, e, témou utečencov migrácie, ISIS, Daesh, ako teraz máme dať naspäť na program tie ekonomické straty, ktoré strácame práve kvôli tomu, že došlo opäť k zavedeniu hraničných kontrol a ohrozuje to Schengen. Jednoducho, tu mala by to byť veľmi faktická diskusia. Jednoducho, občania z jednej krajiny sa poukazujú skôr na, sa obracajú na rôzne um, sociálne zabezpečenia, namiesto toho, aby sme sa sústredili na cezhraničné um, podnikanie a podobne, ktoré prináša pracovné miesta. Ďalej. Pokiaľ ide o integráciu utečencov, tiež e, by sme by mohli napojiť túto tému na vnútorný trh, v tom zmysle, že keď chcete integrovať utečencov, aspoň tých, ktorí majú právo na medzinárodnú ochranu, tým treba otvoriť pracovný trh, a pretože len e, no, ale to e, môže zvládnuť len plne harmonizovaný e, vnútorný trh a nevidím ani možnosť národného riešenia, ako máte zabezpečiť pracovné miesta pre utečencov bez toho, aby sme dokončili myšlienku vnútorného trhu. To je určite jadrom Eh, po hlavných politických vízie, ktoré máme momentálne v Európe. Ja žiaľ nemôžem, musím odísť teraz a nebudem som vypočuť vašu odpoveď, lebo musím ísť hlasovať do výboru Libe, ale veľmi pekne vám ďakujem aj za eh, to, čo ste dosiahli. Ďakujem pekne. To je Lara Komi. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Chcela by som poďakovať sa pánovi Montimu za to, že prišiel medzi nás. Pán profesor je naozaj jedný z veľkých podporovateľov vnútorného trhu. A myslím, že pamätám sa asi pred 6,5 rokmi A odtedy sa veľké, keď sme o tomto diskutovali a veci sa odtedy už zmenili vo veľkom. Máme, teraz máme tu na otázku, či Schengen, či nie. A môžeme byť aj svedkami toho, že možno Európa na to možno bude stáť či padať. Nechcem sa dostať teda detálne do otázky e, migrácie, a utečencov, ale ako keby máme pocit, že Európa možno, že nebude schopná zvládnuť tieto skutočné problémy. A je určite jedno z, kľúčom, z kľúčových vecí je teda presadzovať skutočne platné smernice dôkladne vo všetkých členských štátoch, ale na Európskej rade e, sa naďalej stretávame s inými názormi a ja by som chcela e, počuť aj od vás ako, ako môžeme prekonať e, tú, tú, toto národné ego, pretože e, aj v rámci našho výboru napríklad tu, alebo aj v rámci Európskeho parlamentu, e, jednak síce máme dočinenia s Junckerovou komisiou, ale často z rady prichádzajú na naše odporúčania odpoveď nie. A Takže možno, že niektoré z našich návrhov sú naozaj nepriateľné a možno by sme mali robiť niečo politicky korektnejšie, čo by bolo priechodné pre radu. Um, ďalej, pokiaľ ide o fiskálnu úniu a stratégiu pre vnútorný trh, možno, že to by tiež e, mohlo byť jedna z tých základných stavebných prvkov. Myslím si, že nám treba mať určitú sústavu základných e, pravidiel, a mm, musí byť taký, taký vnútorný trh, kde sú pravidlá úplne jasné, jednoznačné a mm, nie je možné mať e, také rôzne daňové systémy, ktoré sa absolútne odlišujú v jednotlivých členských štátoch. E, to vonkoncom nepomáha k e, dobrej hospodárskej súťaži. Práve sme svedkami toho, že sa daňové systémy zneužívajú a využívajú Takže mm, je treba zabezpečiť e, efektívnosť a účinnosť, ale tiež e, to nemôže tak dopadnúť nakoniec, že tí, ktorí vlastne platia dane na daňových rajoch, tí, tým sa darí najlepšie. E, takisto možno, že britskí kolegovia nebudú so mnou súhlasiť, ale E, keď chceme mať politickú úniu, tak e, musia byť všetci zapojení, alebo všetci musia byť na tej našej lodi vrátane Británie. A ak chceme zvládnuť e, menovú politiku, infláciu, hroziacu defláciu a dôsledky kríz, nebudem opakovať všetky Ehm, detaily aj tých návrhov, ktoré som ja pripravila a o ktorých sa ešte bude diskutovať, ale chcela by som eh, sa vrátiť dvom takým podstatným veciam. Jedna vec sú malé a stredné podniky. Často sú znevýhodnené, pretože v jednotlivých členských štátoch platia rôzne predpisy a nemôžu byť takí konkurencieschopní alebo nemôžu konkurovať veľkým hráčom. Takže treba sa pozrieť aj na situáciu eh, malých a stredných podnikov, tiež aj podporiť vznik nových. Ďalej, čo všetko je treba, aby mohol vzniknúť nejaký podnik, koľko rôznych eh, predpisov, pravidiel tu existuje. A takisto sú problémy, ktoré vlastne vytvára verejná správa Um, podnikaniu, množstvo byrokracie a je to často aj spojené s tým, že um, vlastne ur, ur, že štát vlastne nevykonal tú svoju úlohu, ktorú vykonať mal. Pričom sa to vlastne očakáva od, um, od podniku. A keď sme napriek tomu, že na rade sú veci blokované, napriek tomu je treba konať e, rýchlejšie a riešiť situáciu na vnútornom trhu aj ochranu spotrebiteľov. Keď sa nám toto nepodarí vyriešiť rýchlo, tak naša práca vlastne potom neprinesie ten želaný účinok. Predsedajúca, ďakujem teraz pani e, Malin Mici. Ďakujem pekne pani predsedajúca, ďakujem aj vám, pán profesor, že ste prišiel medzi nás. E, Um, tešíme sa, že môžeme si vypočuť vaše excelentné vystúpenie. Myslím si, že v čase, keď komisia pripravila návrh pre stratégiu pre vnútorný trh, ja som vlastne bola aj tieňovou spravodajkyňou, Ja by som si rada vypočula aj vaše návrhy alebo názory, pokiaľ ide ten Single Market Act 1 aj 2 v porovnaní s súčasným návrhom Takže v pred pár rokmi sa, sa, tato, sa ten návrh pripravoval za, v úplne inom kontexte, pretože odtedy máme mm, problémy s, e, s Gréckom, snažíme sa zachrániť Grécko, nevieme, či Británia vystúpi, či nie, či bude Schengen, či nie, máme tu utečencov, čiže veci sa naozaj výrazne zmenili. A, možno, že, je, mož, možno, že si niekto myslí, že tieto veci spolu nesúvisia, ale ja si myslím, že súvisia a určite um, dúfajme, že nebude e, táto myšlienka vnútorného trhu e, záťažou alebo ešte považované za akúsi, akési bremeno popri iných problémoch. A preto musíme v tomto pokračovať ďalej. E, vaša správa pred 5 rokov sa snažila zi- hovoriť alebo sa snažila o vyrovnanie sociálnych a ekonomických um, systémov, niečo, po čom volala aj moja skupina. Myslím si, že ten holistický prístup je tiež e, prístup, ktorý je veľmi potrebný. To je prístup, ktorý vlastne zahrania v sebe aj energiu a dopravu a všetko, čo je predmetom spoločného trhu. Takže moja záverečná otázka teda je, do akej miery si myslíte, že je takýto prístup v súčasnej Európe potrebný, aby sme dosiahli hlboký a skutočne efektívny trh, ktorý naozaj plní svoj význam prospech občanov a naozaj eh, je to prospech občanov a nie naopak. Takže mňa by som si rada vypočula vašu odpoveď. Ďakujem teraz pani Eva Párnová. Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička. Eh, vždycky pán profesor je veľká eh, radosť, keď si môžeme vás vypočuť Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Mám tri také otázky. Prvá vec eh, bola v predchádzajúcej rozprave sme mali s eh, predchádzajúcu rozprávou sme mali o vnútornom um, digitálnom vnútornom trhu. Tam som sa chcela spýtať, akým spôsobom by ste chceli uzavrieť tú digitálnu medzeru a ďalej ak je tu tá digitálna medzera, či by to malo vplyv na dohodu a implementáciu TTIP. A ďalšia otázka je aj v súlade s tým, čo povedala Catherine Styler. Ako vidíte vlastne budúcnosť pracovného trhu v Európe a aké zručnosti budeme potrebovať? My vieme, že chceme viacej podporovať eh, tie, tie e zručnosti, ehm, internetové a počítačové zručnosti, ale ako vidíte, že kde bude pracovný trh o 10 rokov. Ďakujem pekne. Kolega, ďakujem pekne. Pani predsedajúca, hovorí pán poslanec Talianska. Nuž, Ehm, ja možno, že som položila otázku, ktorá sa ťažšie zodpoveda, zodpovie. Ja si plne uvedomujem hodnotu vnútorného trhu a potrebu využiť ju pre ciele spomenuté aj v dnešnej diskusii, ale ako sme boli svedkami v posledných rokoch a odkedy ste aj vy pripravili vašu správu, situácia sa ako si zhoršuje nepodarilo sa nám zvládnuť vnútorný trh efektívnym spôsobom a dochádza práve k opačným trendom. To sú tu tie krízy, ktoré ovplyvňujú um, vnútorný trh. Dôležité je práve bola to tá sloboda e, pohybu z jednej krajiny do druhej a podobne, a po, ale to nestačí, ako ste povedali, že v podstate e, hospodárska súťaž v Európe nie je na báze kvality produktov, ale na báze daňových podmienok v jednotlivých krajinách. A ešte aj nielen v Európe, ale aj daňových podmienok mimo Európy. Tak e, vy ste navrhli spoločný trh a aj politiky, avšak e, ne, nenastal podľa vás už čas, aby sme teraz zmenili zmluvy základné. Ale pretože tu, to je veľmi komplexná výzva pred nami. Že tento proces zrejme bude treba úplne reštartovať, lebo obávam sa, že tu bude naďalej prevládať nacionalizmus predsedajúca. Ďakujem. Prvnež dám slovo pánovi profesorovi. Možno by som aj ja sa snažil čo doplniť. Čiže my sme hovorili o Single Market Act 1 a 2 a mnohí z nás vnímajú tú prácu, ktorá sa deje e, v tejto oblasti pretože tá digitálna revolúcia vlastne ovplyvňuje všetko, čo robíme a prináša fenomenálne zmeny, osobitne práve v vnútornom trhu. A okrem toho ten digitálny svet e, je naďalej e, stále viac e, bezhraničným svetom a preto klásť protekcionistické prekážky je kontraproduktívne v tomto digitálnom svete. Takisto to prináša aj veľké prínosy E, takýto digitálny trh, pokiaľ ide o cezhraničné poskytovanie, pretože digitálne výhody naozaj sú obrovské. A jedna z vecí, e, o ktorej, ktorej ja by, kde ja by som dúfala, že by sme mohli um, zvýšiť e, entuziasmus a nadšenie občanov, aby sme im vysvetlili, že práve vnútorný trh sa najviac hodí práve pre ten digitálny svet, lebo ten digitálny svet nás núti, nás núti ísť, núti ísť cezhraničným spôsobom, nás núti spolupracovať viacej. To znamená, že aby sme e, mali ten tradičný vnútorný trh a ten digitálny vnútorný trh, ako ich prepojiť, to je teraz práve tá správna príležitosť. No, my chcem sa vám poďakovať, pani predsednička, aj všetkým, ktorí vystúpili za veľmi naozaj milé slova, ktoré ocenili moju prácu a mňa ako osobu. Len jedna vec v súvislosti k tým osobnejším vyjadreniam ku mne ako politikovi E, pána Marka Dzula, ktorý povedal, že bol som v podstate osobou určenou na ochranu talianského štátu. A nechám na neho zodpovednosť za túto vetu. Ja som hrdý na to, že keď ma požiadali, aby som sa stal talianským premiérom jednoducho preto, že všetci politici sa stiahli, vzdali takéto zodpovednosti v tom nebezpečnom okamihu. Ja som nedal všetko. V podstate e, nebol som za všetko zodpovedný ja. Jednoducho sa nám podarilo zabrániť tomu, aby talianský štát sa dostal pod uh, kontrolu, pod uh, dohľad. Tak ako sa to stalo s tými členskými štátmi, ktoré museli požiadať o pomoc. My sme nechceli požiadať o pomoc a ukázali sme, že za niekoľko mesiacov sa daňová situácia štátu, ktorá, ktorú trhy označovali za e, situáciu, ktorá 40 predstavuje riziko zlyhania štátu v novembri 2011, že sa nám podarilo túto situáciu napraviť bez pomoci trojky, bez finančnej pomoci, jednoducho tým, že sme dodržiavali európske pravidlá na ktoré, ktoré platia pre všetky členské štáty. A vy ste nespomenuli slovo trojka, ale niektorí v politickej diskusii v Taliansku, dúfam, že teda neúmyselne, ale predsa len si pletú z veci, e, keď považujú vládu, ktorej som predsedal ja, za hovorcu trojky. Nie, Taliansko by bolo pod vplyvom trojky, keby nebola bývala tá vláda, ktorej som predseda, ale každý má na, právo na svoj e, názor alebo posúdenie situácie. Teraz sa dostávam k tým zásadnejším veciam. Nebudem mať možnosť sa vyjadriť ku všetkým, ale ak by sme to mohli celé zoskupiť, e, viem, že sú tu veľké obavy, ale je dôležité si pripomenúť, že situácia európskeho hospodárstva predsa len je významne lepšia, čo sa týka bohatstva hospodárstva, ako tomu bolo na začiatku pred mnohými a mnohými rokmi. Napriek tomu sme všetci presvedčení, keby sme neboli tak tu nie sme, presvedčení o tom, že sa dá z jednotného trhu e, vyčerpať, vytiahnuť, vyťažiť oveľa viac. Niektorí z vás ste žiadali, nebudem uvádzať mena, ospravedlňujem sa za to, ale dúfam, že podchytím všetky tie hlavné body. Niektorí z vás ste žiadali, pýtali ste sa ma, ako by bolo možné politicky zviditeľniť otázky vnútorného trhu alebo dostať ich na popredné miesto. Zvážte len toto. Všet... A takisto v súvislosti s rokovaniami z UK, to je ďalšia téma, o ktorej ste mnohí z vás hovorili, predpokladá, že jedným z kľúčových komponentov um, balíka, o ktorom sa rokuje, je to, že EU ktorý sa EU pokusy predložiť do niekoľkých mesiacov. Podľa mňa zo pár mesiacov stačí vzhľadom na všetky tie informácie a materiály, ktoré už máme, predložiť naozaj skutočný komplexný plán činnosti pre jednotný trh. E, ktorý si zoberú za svoje traja predsedovia, predseda parlamentu, predseda komisia, pre predseda Európskej rady. A to by obsahovalo určité kritické aspekty, o ktorých sa tu dnes hovorilo, ale e, ktoré, na ktorých sme sa dohodli doteraz neboli posunuté ďalej, čo sa týka organizačných vecí Európskej rady, alebo čo sa týka ďalších aktivít. Uvedomujem si, že sa tu dosiahol pokrok za posledných 5 rokov v oblasti zefektívnenia presadzovania predpisov, ale ďalší pokrok, napríklad konkrétna otázka, či sme si istí, že chceme dať komisii v rámci vnútorného trhu rovnaké právomoci, ako má pri hospodárskej súťaži a či si to vyžaduje zmenu zmluv alebo nie. Niektorí ľudia, ktorí dobre poznajú európske právo, mi hovoria, že existujú aj iné spôsoby, ako ísť cestou zmeny zmluvy. Viete si predstaviť, aj vzhľadom na to, aké je dôležité dosiahnuť tieto veci. a v súvislosti s týmito dvoma či troma rokmi urýchlené implementácie takéhoto plánu treba predsedu, aby ste to naozaj mali zobrať za svoje a nie za to zodpovednosť. A to by znamenalo aj vysokú, oveľa vyššiu mieru zviditeľnenia a zároveň strápnenia hlav štátov a vlád, ak by sa nič neudialo. A myslím si, že by bolo také trvalé vyšetrovanie, trvalé nabadanie, pardon, zo strany Spojeného kráľovstva a iných v Únii, ktorí chcú sú, aby sa najviac posunul vnútorný trh, aby sa tento plán presadil. Čiže to musí byť plán, ktorý bude mať aj motor, aj volant, nielen plán. Viem, že sa o tom diskutuje, ale keď rokovania so Spojeným kráľovstvom sú o tom dať väčšiu právomoc národným vládam, aj národným vládam, a nie som si istá, že ak dáme väčšie právomoci komisii, to pomôže pri rokovaniach so Spojeným kráľovstvom. Áno, niekto sa ma pýtal, čo, akú radu by som dal premiérovi. Mal som s ním viacero diskusí, v minulosti, ale aj nedávno, pánom premiérom, s pánom Osbornom a uviedlo sa to aj v dvoch správach Eh, hornej snemovne. Myslím si, že by to bolo vynikajúce a veľmi rozumné gesto zo strany Spojeného kráľovstva, ak by požadovali väčšiu mieru subsidiarity vo viacerých oblastiach. Ja som veľkým zastancom subsidiarity. V roku 2004, keď sme vytvorili nový režim pre hospodárskú súťaž Európskej únie, to v podstate bolo opätovné znárodnenie, ak to tak môžem povedať, určitých kompetencií, vrátenie štátom určitých kompetencií, ale zároveň tie váhavejšie členské štáty voči Spojenému kráľovstvu tvrdia, no ak Spojené kráľovstvo povie, dobre, my sme koherentní, my sme presvedčení, že vnútorný trh je veľmi dôležitý, a pre presadzovanie pravidiel jednotného trhu, práve pre presadzovanie fungovania vnútorného trhu len pre túto oblasť nechceme dať väčšiu právomoc komisii. Nie preto, ale preto, že chceme, aby komisia v končnom dôsledku súdny dvor poskytli tieto služby, služby prekladu slov vnútorného trhu na fakty vnútorného trhu Vidíte, Nemci, Francúzi, Italiani, priatelia, my nie sme proti väčšej pôsobnosti únii tam, kde to naozaj slúži rastu a zamestnanosti, ale nie sme za väčšie právomoci únie tam, kde to prináša väčšiu záťaž a tak ďalej. Zaznelo tu Aj prebieha tu veľmi zaujímavá konverzácia o sociálnej Európe, za akú cenu, e, akú cenu by mala neexistujúca sociálna Európa. Úprimne povedané, mali by sme k tomu pristúpiť pragmatickejšie. Ja si spomínam na diskusiu od roku 2000, od 95 e, sa ňou zapodívam, keď som bol komisárom pre vnútorný trh a dane, sú tu také dve polarizované stanoviska. Na jednej strane potrebujeme úplnú daňovú harmonizáciu, alebo na druhej strane potrebujeme práve naopak. Budeme radi, keď bude úplná daňová hospodárska súťaž. Ja si osobne myslím, že ani jeden z týchto polarizovaných názorov nie je správny, pretože plná daňová harmonizácia nikdy nebude zrealizovať, pokiaľ bude požiadavka jednomyselnosti. A nie ani potrebná pre mnohé aspekty. Naozaj máme pocit, že by mala byť plná harmonizácia v oblasti zdaňovania dedičstva? Ja si nemyslím. Takže kritériom by malo byť to, čo je naozaj dôležité pre fungovanie vnútorného trhu. Chceme plnú daňovú hospodárskú súťaž, pretože sme presvedčení o tom, že je to zdravé, že budeme nútiť štáty, aby znižovali výdavky a tak ďalej. Nie, ja si to nemyslím. Dokonca ani Spojené kráľovstvo a už mnohé roky nemá e, takýto názor. Ja si spomínam, keď sme rokovali kedy Gordon Brown bol ministrom financí a tá dohoda viedla, teda tie rokovania viedli k dohode na ECOFINE v decembri 1997 o tzv. daňovom balíku. Vtedy Spojené kráľovstvo bolo na popredí, v poprednej línii spolu s komisiou konania a chceli spraviť všetko preto, aby firmy dostali štátnu pomoc formou daňových výhod a to dohada o tom, čo je priateľné a čo nie je priateľné v rámci správania podnikov. Code of Conduct to celé vzniklo vtedy. A predseda skupiny na rade, ktorá by usmerňovala tieto aktivity, e, vtedy tú skupinu viedol britský štátny úradník. Takže musíme nájsť nejakú takú strednú cestu aj preto, že podniky, ako vieme, v mnohých prípadoch by uvítali koordinovanejšie daňové systémy, napríklad čo sa týka zadefinovania zisku pre zdaňovanie príjmov právnických osôb v rámci jednotného trhu. A pre takú čisto britskú pozíciu ne podmie- bezpodmienečnú daňovú hospodárskú súťaž. Musím vám povedať, kolegovia, že Spojené kráľovstvo bolo proti po tom, čo G20 začala pracovať v roku 2000 8 a opäť dostal, dosiahol sa veľký pokok, napríklad boj proti daňovým rájom a tak ďalej. Ja viem, že už musím ukončiť túto diskusiu a poviem reálnym fanúšikom úplnej nekontrolovanej daňovej hospodárskej súťaže následovné. Ak sú protekcionistické sily, kde tu v Európe, ak ich úplne, ak sa pokúsite ich úplne odstrániť, tak sa vrátia cez formu štátnej pomoci, cez prekážky jednotného trhu. Nemôžete jednoducho vyhlásiť, že milujete vnútorný trh a milujete neohraničenú, bezpodmienečnú uh, neobmedzenú daňovú hospodárskú súťaž. Kolegovia, ospravedlňujem sa, že som nemohol zareagovať na mnohé veci, ktoré sú veľmi dôležité. Všeobecný európsky záujem a národné záujmy. A tu žiaľ e, musím skončiť na taký pesimistický tón. Podľa mňa, nedávno som robil interviu vo Francúzsku. Až donedávna, podľa mňa, hlavy štátov a vlád a ministri považovali stále Európsku úniu za veľkú investíciu, veľký investičný projekt. Prišli do Bruselu, priniesli svoje tehličky, aby vybudovali Európsky dom. Nie proti národným záujmom, ale s dobrou inštinktívnou víziou toho, že lepší Európsky dom bude dobrým spôsobom na presadovanie národných záujmov. Už niekoľko posledných rokov však je Európa vnímaná stále viac a viac ako spotrebný tovar zo strany národných lídrov. Podľa mňa tu nie je politická kríza EÚ, ale v rámci Európskej únie sú stále väčšie problémy preto, že všetky naše národné politické systémy sa priklonili k nie k vedeniu, ale k nasledovaniu a k krátkodobej vízii a nedlhodobej vízii. Takže teraz, keď sa hlavy štátov a vlád stretnú v Bruseli, prídu, pokúsia sa zobrať si jednu či dve tehličky doniesť ich domov do hlavných miest. Pokúsia sa to aspoň trošku tak rozdrobiť a, a transformovať na národný konsenzus. Nie ani tak e, pre národné záujmy, v mnohých prípadoch, povedzme si úprimne, ale pre ich osobné a stranické politické záujmy. A Európa sa stala jednoducho spotrebným tovarom. A to je veľký problém. Táto evolúcia našich politických systémoch stavia stále viac na lídroch, ktorí nevedú, ale následujú a majú skôr krátkodobú ako dlhodobú víziu. Je toto v súlade s medzinárodnou integráciou a s európskou integráciou? To je veľký otáznik. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán profesor Monty. Ďalší bod na programe bola výmenou názorov v správe o správy a riadenia vnútornom trhu Kafi Steinler. E, tá musí však odísť, chytiť lietadlo, nemôže predstaviť túto správu. Nevadí, že by ste ju predstavili 24. 24. januára, dva dní pred hlasovaním, 25. teda pred hlasovaním. Pred hlasovaním. Takže 25. poprosím tieňových, aby komunikovali priamo. Len jednu vec, Katy. Dovolte len veľmi kratučko. Včera sme mali, včera poprosím o kľud, oznámenie o správe riadeniu vnútorného trhu. Ďakujem, včera sme mali veľmi užitočné stretnutie. Stretávame sa budúci týždeň, budeme diskutovať o kompromisoch. E, malo to byť dnes popoludní. E, a dúfam, že všetko sa nám podarí predstaviť a odhlasovať 25. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj vám.